Meine Damen und Herren, ich darf die letzte vor Dámy a páni, eh, rád by som vás, rád by som teraz otvoril naše posledné zasadnutie pred, eh, pred eh, Veľkou nocou. Ako ste asi už počuli, zhruba pred hodinou došlo k dvom explóziám na bruselskom letisku. Došlo k explóziám na letisku a zrejme d- e, vyzerá to tak, že to bolo niekde v priestoroch e, leteckej spoločnosti American Airlines a podľa údajov prišlo o život minimálne 11 osôb. A a to znamená, že teroristi sú presne tam v tých oblastiach, kde vlastne my e, sme neustále a myslím si, že jednoducho je tam stále ešte veľký otvorený priestor a jednoducho, keď sa pozrieme, my sme tu máme otvorený priestor, pretože máme parlament, kam sa vlastne dá dostať eh, aj s nákladným autom a naozaj je, myslím si, že eh, aj parlament sa naozaj v posledných, v v poslednej dobe snaží dostať e, bezpečnosť e, pod lepšiu kontrolu a teraz by som vás chcel požiadať o minútu ticha prejav úcty obetiam tohto teroristického útoku.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 ja som videl ten objekt. E, toto skutočne nahráva teroristom. Ja s týmto nesúhlasím, čo sme práve urobili, pretože za poslednú hodinu e, zomrelo 12 ľudí e, inde vo svete a naozaj nie je žiadny dôvod, aby sme, aby sme takýmto spôsobom podporovali teroristov, aby sme im vzdávali úctu. ich glaube, dass Ihre Bemerkungen Sie... Pán kolega, myslím si, že vaše pripomienky e, vás vyjadrujú same o sebe. Myslím si, prejdeme teraz k hlasovaniu. Um, správa pána Fleckensteina. Budeme teda hlasovať. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý kompromis 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý návrh 44. Nie. 40. Kto je za? S ústne upizujúcim návrhom. Kto je proti? Prijatý. 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuto. Identický 20, 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Chcete si overiť? Tak, ako budete hlasovať teraz, áno alebo nie? Koniec hlasovania. 28 za, 27 proti, je to prijaté. Kompromis 5, kto je za? Prijatý. Kompromis 6 ústnym pozmeňujúcim návrhom pána Fleckensteina. Pán predseda, po dohode s pánom Kuchanom z EPP by som chcel tie slovy, tri, tri slova and its enforcement vypustiť, aby sme nevyvolali dnes falošný dojem, že až kým nedôjde k úplnej implementácii, až vtedy sa dá začať eh, proces rokovania. Ďakujem pekne. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý kompromis 7. O všetky sme teraz hlasovali. 6. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Myslím som, že sme o tom už hlasovali, hovorí predseda. Teraz kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ty. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 92, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Potom pokračujeme 94, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 66, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Potom 99, nie, 98, 98 to je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Stovka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 23 za, 31 proti, zamietnuté. 101, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 104 v dvoch častiach. Prvá časť najprv, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zamietnutá. Kompromis 12, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý kompromis 13, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh 116, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 117, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 118, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 119, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý 120, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kompromis za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz sa prejdeme k ústavnom pozmeňujúcemu návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, číslo 3. Konec hlasovania. 36 proti 20, čím to bolo prijaté. Kompromis 15, to je za. To je proti. Kto sa zdržal prijatý? 134, kto je za? to je proti? Kto sa zdržal prijatý? 135, kto je za? to je proti? Kto sa zdržal prijatý? 136, kto je za? to je proti? prijatý návrh proti hlasovaniu jeho politickej skupiny 16. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal za prijatý. Kompromis 17. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh 162. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 173, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. 163, jo, predseda sa opravuje, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 5, kto je za, kto je proti, zamietnutý 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý 7, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Chcete overiť? O desiatku desiatka. Ale by ste predtým hlasovali, že nie. Koniec hlasovania. Čiže 32 za, 23 proti. Prijatý. Takže napokon to dobre bolo prijaté. Jednička, kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý.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 Koniec hlasovania. 47 za. Čiže sa, sú proti a 4 sa zdržali. Budeme teď pokračovať správou o Bosne a Hercegovine. Spravodajcom je pán Preda chce niečo povedať? Nie je tomu tak? Ani ma vôbec nepočúva aj tak. Kompromis 2. To je za. To je proti. Kto sa zdržal, prijatý. Návrh 160, 170, 167, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme, ale myslím si, že to bolo prijaté. 167. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 30 za, 25 proti. Prosím, pán Preda teraz. Pán predseda. sa dozvedeli, že v metre bola nejaká explózia, nejaký výbuch, takže sme takí šokovaní a sme v takom eh, stave e, eh, toto všetko počúvať Čiže proste teraz nám povedali, že bol aj v metre nejaké, bol v metre výbuch. Takže môžeme dokončiť hlasovanie, ale naozaj sme v takých veľmi uh, uh, divných, divnej situácii. Also mein Vorschlag ist, wir haben uns vorhin erhoben. Už môj návrh je, budeme hľadať eh, iné formy, ale ne, e, boja proti terorizmu, ale našu prácu by sme nemali kvôli teroristom prerušovať. Takže budeme pokračovať hlasovaním aj e, riadnym programom a požiadal by som sekretariát, aby e, zabezpečil niekoho, kto by nám mohol im poinformovať možno, že niekoho z bezpečnostných zložiek, aby nás e, sem prišiel poinformovať. E, takže budeme pokračovať ďalej. Čiže odhlasovali sme 167, teraz kompromis 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý.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 46, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 62, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Otváram hlasovanie. Čiže 31 za, 27 proti, prijatý. Um, ďalej 65, kto je za, kto je proti. 65, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal prijatý. 66, kto je za, prijatý. 67, 68, prvá časť to je za. Druhá časť to je za. To je proti, kto sa zdržal. 69, kto je za. 70, to je za kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmenujúci návrh 109, prvá časť. Kto je za? Kto je, kto je proti? Prijatý. Druhá časť, o tiež, tiež hlasujeme. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Konec hlasovania. A je to prijaté 29 voči 26. Kompromis 12, to je za. To je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 13, to je za. To je proti, kto sa zdržal, prijatý. 14, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 15, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 16, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. 17, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. 100, návrh 144, kto je za, to je proti, to sa zdržal prijatý, 145, kto je za, kto je proti. Hovoríme, ale ja myslím, že to bolo prijaté. Napriek eh, tomu, aká je situácia, eh, ďakujem za to, že zúčastňujete eh, hlasovania a ja sa ťažko tu sústredím pretože myslím na iné, ale eh, keď eh, vlastne odhlasujeme, budeme vedieť, že kde je väčšina o koniec hlasovania. 31 za, 24 proti, 145, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. EPP eh, e už nehlasuje. Čiže kto je za 145. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 146, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 148, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 147, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 149, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 150, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 151, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 152, kto je za? Kto je proti? sa zdržal prijatý 153, prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutá, druhá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, 154, kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, prijatý, kompromis 18, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 19, to je za, 158 najprv. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Dobre, overíme. Koniec hlasovania. 32 za, 21 proti, prijaté tejto návrh 159, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý kompromis 19, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý, návrh 169, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 5 s ústnuným návrhom, kto je za, pán Kán. Pán predseda, ja odmietam tento ústny pozmeňovací návrh, pretože v texte už je to, čo Kristian požaduje, takže to nič vlastne nové nepridáva. Then we have to vote about amendment. Tak potom budeme musieť hlasovať o pozmeňovacom návrhu 5, o samote. Kto je za pozmeňovací návrh číslo 5? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. Otváram hlasovanie. Že vraj útok bol na Šumanie. Práve som počul, že aj ďalšia explózia bola na Šumanie. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 27 za, 26 proti.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 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Jeden, návrh 1 a 2. V, z, z, z riedkavej súhlase Alistera teda Peta prijatý, trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Teraz budeme elektricky hlasovať o celom návrhu uznesenia. Konec hlasovania. möchte die Sitzung für fünf Minuten unterbrechen und Chcel by som prerušiť teraz schôdzu na 5 minút a požiadal by som koordinátorov, aby prišli sem ku mne. So there was another attack between the Truman and the Malbec. It's coming closer. Takže bol útok aj medzi metrami Schumann a Malbec, eh, takže sa to blíži k nám a východ z tejto budovy je momentálne uzavretý a sme v kontakte s generálnym tajomníkom, skúmame situáciu a riešime, čo robiť. Navrhujem, aby sme teraz si dali prestávku ešte 5 minút, eh, aby sme mohli zavolať eh, svojim svojim pracovníkom, aby sme si mohli vybaviť e, cestovné náležitosti, nejak to zariadiť. Takže dáme si o 5 minút, dáme si predstavku 5 minút a potom budeme hlasovať, dobre?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 Is that also by my mobile? Does... Takže neviem, či aj vám fungujú telefóny, mne nefunguje, hovorí predseda, takže neviem, či vypadla mobilná sieť, e, tlmočníci hlásia, že internet ako tak zatiaľ ide, ale mobilné telefóny, pýta sa predseda, ako ste na tom vy. Dobre. 62, ale kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 65, 65, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, oberíme. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Mit 26 zu 22. 26 za, 22 proti, prijatý. 66, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Overíme. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 24 za, 28 proti, tak je to zamietnuté. Zamietnutí Kompromis 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 82. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Nie, pripačte, prijatý, hovorí predseda. 83, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 87, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. veríme. No už nie je tu na jednotná situácia vo vašej frakcii. Koniec hlasovania. 33 za, 17 proti prijatý. 87, kto je za? My sme toto už odhlasovali, hovorí mu predsedovi asistentka. Nie, hlasovali sme 83, predseda hovorí o 87. 90, kto je za, kto je proti, to je strž, sa zdržal, neprijatý. 92, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 94, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 95, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. 96, to je za, to je proti, to sa zdržal. Dobre, overíme. Myslím si, že to bolo prijaté, hovorí predseda. Koniec hlasovania. Zamietnuté 18 za, 33 proti. Kompromis 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 141. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 142 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť, to je za, to je proti. 142 v dvoch častiach. V dvoch častiach. Čiže prvá časť eh, Notes až po Union Budget a druhá časť ide až po EDF. Prvá časť bola prijatá, kto je za druhú časť, proti, kto sa zdržal. Dobre, overíme. Koniec hlasovania. 13 proti 38, je to tesne zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý 157. To je za. To je proti. Myslím, že sa asi len 10% zúčastnilo hlasovania. 157, to je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatý. 158, kto je za? to je proti, to sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 8, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 178, kto je za, to je proti, To sa zdržal, ešte raz, 178, kto je za, to je proti, prijatý. 182, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme. Die Abstimmung ist äh, geschlossen. Konec hlasovania. 25 proti 26 zamietnutý. Prejdeme k 188, kto je za? 183, kto je za? Predseda sa opravuje. Kto je proti? Kto sa zdržal? Hovoríme. Konec hlasovania. 29 za, 22 proti prijatý. ist mit 29 zu 22 angenommen. 188 dafür. 188 to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý, 190 to je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutý

191. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dnes sa zda, Overíme to elektronicky. Overíme to, prosím. Zamietnuté 194. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zametnuté, Kompromisný návrh 9 za, proti, e, zdržali sa prijaté. 211 za, proti, e, zdržali sa, ja by som povedal, že to je prijaté. Predsedajúci poznamenáva interne, že ľudia nezdvíhajú ruky, takže sa to ťažko vidí. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Schválené. Tak som aj hovoril. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 11. Eh, za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňovací návrh 245 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 247. Rozdelené hlasovanie. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme to. Je to veľmi ťažké. Takto sa mi to nejaví jasne. Teda 247. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválený. 247 druhá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme, prosím. Zamietnutý. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa schválení. 264 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 267 za, proti, zdržali sa. Overíme to. Overujeme. Uzatvorené hlasovanie schválené jedným hlasom, väčšinou jedného hlasu. Kompromisný návrh číslo 12 za, proti, zdržali sa schválení. 283 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že je to schválené veľmi tesno väčšinou, ale overíme to, aby nikto nemohol povedať. 283, dobre, overujeme elektronicky, je to otvorené. Uzatváram. Zamietnuté jedným hlasom. 289 e, je za, proti, zdržali sa. Neviem. Nemám inú možnosť. Overuj, overíme, to, overíme to. Ešte 3 hlasy, 2 hlasy. Uzatváram hlasovanie. 24 na 25 zamietnutý o jeden hlas. 292 za, proti zdržali sa Hovorím rýchlo elektronicky. Zamietnuté. 293 a 294 za, proti zdržali sa zamietnutí, 295 za, proti, zdržali sa, budeme to musieť overiť. Je mi to ľúto, nezdvíhate veľmi jasne e, ruky, takže 295 e, overujeme elektronicky. hlavne schváleným hlasom 24 na 23 296, e, ale poslanci niečo hovoria zadu, takže nevieme, či je to v poriadku? Pýta sa predsedajúci. Bola to 295 pána Pejona schválená jedným hlasom. Dobre? Chcete niečo povedať? Pýta sa predsedajúci. 296, pozmeňovací návrh pána Predu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 299 e, proti, teda za proti, zdržali sa. Overíme to elektronicky. Dobre, prijaté dvomi hlasmi. 302 za, proti, zdržali sa Čo by ste povedali? Obracia sa predsedajúci na kolegyňu. Overíme to. 302. 302. <clears throat> Pán Zala. 24 na 23 jedným hlasom to je schválené. 305 eh, za, proti, zdrž, zdržali sa overíme. Close. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 29 na 20. 3, 106 za. Proti. Zdržali sa. Povedal by som, že je to schválené. Chcete overiť? Overíme 306, beauty cofer. Overujeme elektronicky. Poprosím, zahlasujte. Tentokrát je to odmietnuté 4 hlasmi. 307, 308 spolu za, proti za, e, zdržali sa zamietnuté 309 za, proti, zdržali sa prijaté 310 za, proti, zdržali sa schválené 311 za, proti, zdržali sa schválené 312 za, proti, zdržali sa. Pani Gomez, overíme to. closed. Zatváram hlasovanie. Je to 22 <laughs> na 23, zamietnuté jedným hlasom 314 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa schválené. 341 za, proti, zdržali sa, overíme to. Close. Zatváram. Schválené 342 za, pardon, 332 proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 333. Tristo To je za. To je proti. To sa zdržal. Overíme. Koniec hlasovania. Zamietnutý 20 proti 30, 335 e, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 336 to je za, kto je proti, kto sa zdržal, hovoríme. Koniec hlasovania. 25 proti 22 prijatý, kompromis 12b, nový, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý návrh 339, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 13, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 14, Kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh 360. To je za? to je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Nie je to proti, lebo preda povedal dvakrát. Áno, 17 proti 31. Predseda žartuje. 361 to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. Kompromis 15 to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. Návrh 68. To je za. To je proti. To sa zdržalo prijatý. Three, six, eight. 368. Osemnásť proti 28 zamietnutý. 371, kto je za? to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 376, to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 377, to je za, to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 378, kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý, Dobre, ešte raz, 378, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 378, eh, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 391, kto je za, 381 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 380, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 382, kto je za, 308, kto je, sa zdržal, kto je 383, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme. Koniec hlasovania. 20 proti 26, odmietnutý 384, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 385, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 16, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 386, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 387, to je za, kto je proti, 388, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 389, to je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ešte raz, 389, kto je za, to je proti,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 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Čo to bolo 36? Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 48, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, návrh 59, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 51, kto je za, 50, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal,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 Trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Šesť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Sedem, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Osem, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. deväť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Hovorme si to. Konec hlasovania 28 proti 22. 10 to je za, to je proti. To sa zdržal, prijatý. 11 to je za, to je proti. To sa zdržal, zamietnutý. 9.1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 93. Kto je za? Prijatý. 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 96. Kto je za? DV7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. DV8, kto je za, kto je proti, prijatý. Elektronicky otváram hlasovanie. Deviatka vypadla, hovorí predseda.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 chcel som iba informovať, že my ako GUE my sme už e, predložili aj správu o menšinovú správu k tejto téme. Predseda hovorí teraz ďalej bez mikrofónu. Grand Mufti zatiaľ ešte neprišiel, takže budeme mať e, teraz diskusiu o Tunisku. Ja, please. Presidente, eh, io capisco ovviamente Vážený pán predseda, samozrejme, že chápem, že aká je situácia, aké sú zmeny v programe, vzhľadom k tomu, čo sa dnes deje, ale neviem, či tieňoví spravodajcovia, ktorí sa chceli e, vlastne vyjadriť v tejto diskusii, či tu vôbec sú prítomní, takže možno najprv by sme mohli overiť, či tu vôbec sú lebo v opačnom prípade budeme mať e, rozprávu, ktorá vlastne nebude mať zmysel, pokiaľ daní ľudia tu nie sú fyzicky prítomní. wir jetzt Tunesien auf, nach Ostern vertagen. Es findet heute nicht mehr statt. Že bod o Tunisku sa posunul z včera na dnes e, a e, sa teraz o tomto nebude e, diať. Takže ako sa rozhodujete? Pokračujeme ďalej alebo nie? Ako sa chcete rozhodnúť? Ak to neurobíme teraz, tak to potom nebude ani do Veľkej noci. Už nemáme žiadne popoludnejšie rokovanie. Presidente, non so che dirle, se lei dice che non c'è la possibilità di farla, eh, la possiamo fare anche adesso. Ďakujem pekne. No, eh, pokiaľ máme tu možnosť spraviť to, tak možno by sme to mohli spraviť teraz, ale neviem, aký je zmysel, eh, ak zostáva iba pár kolegov štátu. Je to zrušené na tento týždeň, teda tá otázka Tuniska. A veľký mufti je pred vchodom. Treba ho sem doniesť. A, takže počkáme chvíľku, dajte si pa, pauzičku, kavičku, príde mufty a potom bude prestávka, dobre? Idiot. Stay here, the Grand Mufti is in, he will... Uh, takže Mufti prišiel, za chvíľku je tu. So. Yeah. so we will start again immediately.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 Dovolte, aby som teraz eh, tvoril ďalšiu slavnostnú schôdzu. Som rád, že prišiel medzi nás eh, Kim Mufti z Egypta. Eh, naozaj v ťažkých časoch, v ťažkých momentoch. Myslím si, že práve aj diskusia s vami má ešte väčší význam. Chcel by som aj vo vašej prítomnosti vo vzťahu k teroristickým útokom, ku ktorom práve teraz došli, došlo v týchto hodinách, že toto nesmie sa spájať s islamom a nesmieme na to zabúdať ani v tejto chvíli. Že 90% obetí to sú, eh, teroristických útokov sú väčšinou, sú, 90% sú muslimovia. Čiže nedá sa povedať, že to je nejaký spor medzi kresťanmi a muslimami. A som rád, aby ste aj vy spolu a musíme svoju pozíciu a musíme teda hľadať e, spoločne mierové cesty, ako bojovať s terorizmom v spolupráci medzi vami a nami. Práve v tejto chvíli myslím si, že treba ešte viac spolupracovať. Pretože máme tri e, náboženstva, židovské, kresťanské a islamské. A je dôležité, aby tieto tri žili v miery. A verím, že e, predstaviteľe náboženstva sú schopní prekonať um, nepriateľstva a zabezpečiť e, spolunažívanie v miery. Tieto sa teším, že ste prišli medzi nás. بسم الله الرحمن الرحيم أيها السيدات والسادة Ďakujem pekne, dámy a páni. Vážení kolegovia, chcel by som vás eh, pozdraviť eh, s pozdravom islamu a islam to je mier, takže nech žijete v miery. Nech je mier s vami. A na úvod e, chcel by som na úvod by som sa chcel poďakovať za vaše pozvanie, za tú príležitosť, ktorú som dnes dostal vystúpiť e, tu a s vami opäť e, už po druhýkrát diskutovať. Bol som tu pred rokom keď sme všetci spoločne čelili istým výzvam a tieto výzvy nás nutia otvoriť priame e, kanály komunikácie a interakcie. A ešte pred našou spoločnou diskusiou chcem e, povedať jednu vec, e, ktorá dúfam obohatí našu dnešnú diskusiu. Dovolte mi povedať, že ja, ako aj celý e, slobodný svet a dôstojný svet, kategoricky a jednoznačne odmieta, odsudzuje tieto e, skutočnosti. Dokonca častokrát nevieme ani nájsť tie slova, aby sme hovorili o takýchto útokoch, ako napríklad tých, ktoré sa dnes e, ráno stali. Sme nešťastní, sme smutní a častokrát e, ani nevieme nájsť tie slova, ktoré by vyjadrili to, čo cítime v takejto situácii, pretože terorizmus, tak ako dnes e, zautočil, tak všetci e, sme jeho obeťami. Pred e, pár dňami takéto niečo podobné sa stalo aj v Egypte. Tam tiež bol podobný útok. 18 vojakov bolo zabitých v útoku takýmito istými alebo podobnými teroristami. A teda tento terorizmus e, nepozná limity, e, nepozná štátnu príslušnosť, e, krajinu, hranice, týka sa nás všetkých. Zasahuje Európu, Spojené štáty, Afriku, čo skoro bude všade. A práve preto e, treba sa snažiť e, pracovať spoločne, ruka v ruke. A dnes je skvelý moment e, na to, aby sme spoločne pracovali a bojovali proti tomuto javu. Dnes je tomu ešte viac tak ako kedykoľvek v minulosti, ale žiaľ, dnes sme veľmi smutní z toho, čo sa deje, keď vidíme to, čo sa deje. Vidíme, aký je dopad e, takýchto skutočností. A preto naša zodpovednosť na celom svete je e, rovnaká. Všetci by sme mali na tejto veci pracovať spoločne. Bol som prítomný v Davose na samite, tom ekonomickom a sociálnom samite a presne o tejto spoločnej zodpovednosti som tam hovoril a hovoril som, že prorok bol poslaný pre nás všetky, dal nám príklady celej, e, všetkým ľuďom teda. A potrebujeme tieto slova proroka o miery, ktoré sú adresované všetkým ľuďom. Príklad Eh, je nasledovný. Prorok hovoril o tej lodi, na ktorej sa všetci plavíme. Je to taká, no povedzme loď, plavidlo a práve preto nemôžeme eh, tolerovať také skutočnosti, ktoré by mohli prevrátiť a potopiť túto našu spoločnú loď. Musíme spraviť všetko preto, aby táto loď e, zostala nepotopená. Teda toto je naša spoločná zodpovednosť. A my žijeme tu na svete, na planete a máme spoločnú povinnosť bojovať proti terorizmu. Egypt bol lídrom, ktorý varoval a bojoval vždy proti terorizmu, proti terorizmu na všetkých úrovniach. A naďalej sa snažíme v našej krajine proti terorizmu bojovať. Snažíme sa bojovať aj na náboženskej úrovni, aj na intelektuálnej úrovni. Bojujeme každý svojím spôsobom, aj napríklad na intelektuálnej úrovni a chceme bojovať proti tomuto terorizmu a pre, proti jeho e, koreňom alebo základom. A zároveň E, teda podporujem to, čo povedal pán predseda. Tieto skutočnosti by v žiadnom prípade by nemali mať dopad na vzťahy medzi moslimami a ostatnými ľuďmi, ktorí žijú v Európe. Všetci v konečnom dôsledku sme na tej istej lodi. Ale keď e, hovoríme o terorizme, tak práve moslimovia sú najväčšími obeťami terorizmu. Je to vidno zo štatistík. A vidíme, že aj v moslimských krajinách vlastne terorizmu sa darí veľmi dobre. Čiže my sme prví tí, ktorí mm, doplácajú na tieto javy, ako to aj e, pán predseda správne povedal. A podporujem ho v tejto veci. Keď človek študuje islám, Svetú knihu. Ja som samozrejme čítal aj iné knihy, e, náboženské, významné, Starý zákon, Nový zákon a všetky hovoria jednoznačne o tom, že odsudzujú terorizmus a volajú po spolužití v miery. A my ako veriaci ľudia ako duchovní máme za úlohu rozširovať dobrý a pozitívny pohľad na islam, aby to tak ľudia vnímali. My chceme naozaj spolupracovať a žiť spolu s ostatnými ľuďmi a spolupracovať. A naše stretnutie dnes by malo ísť aj týmto smerom. My chceme jednoznačne odsúdiť terorizmus aj to, čo sa dnes stalo a odsudujeme terorizmus bez hľadu na to, akého typu je ten terorizmus je, alebo kdekoľvek sa odohráva. My chceme predstaviť inú verziu islamu v porovnaní s tým, čo sa stalo dnes. Ako dobre viete, dnes celý svet je obeťou tohto hrozného terorizmu. Ako e, som už veľakrát povedal, sme všetci v tejto veci na jednej lodi a preto musíme všetci sa snažiť e, proti tomuto javu bojovať. Ja som e, hlavou daral Fatva, čo je naša hlavná náboženská inštitúcia a v moslimských krajinách toto sú organizácie, ktoré sú najlepšie, e, ktoré najlepšie môžu niektoré veci, o niektorých veciach v moslimskom svete rozhodovať, ale niektorí využívajú alebo povedzme zneužívajú niektoré nesprávne interpretácie islamu práve na to, aby e, ich proste, proste ich zneužívajú v prospech e, ich vlastnej agendy alebo osobného záujmu a proste chcú ospravedlňovať to, čo sa dnes deje. Extremistické, teroristické e, tendencie a ich nesprávne fatvy, ich nesprávne rozsudky alebo súdne e, názory, justičné názory e, sú toho príkladom. E, ďalší bod. Čiže hovorím o tejto najvyššej, o no, najvyššom náboženskom orgáne v Egypte, ktorý naozaj na tej intelektuálnej úrovni bojuje proti terorizmu. A robí to tak, že reálne a čestne interpretuje sveté texty, aby chránil našich mladých e, ľudí. A my tiež tento fenomén e, pociťujeme a prijímame proaktívne kroky, aby sme umožnili tento dialog, túto diskusiu aby sme čelili tomu, čo Daesh eh, tvrdí. Čiže našou úlohou je bojovať proti nesprávnym interpretáciám a snažíme sa vždy ísť smerom k dobrej interpretácii, správnej interpretácii. Máme eh, vzdelávacie centrum, ktoré je vyslovene orientované na to, aby bojovalo proti týmto prostriedkom a nesprávnym interpretáciám. A Myslíme si, že aj myšlienky, ktoré sa nám možno niekedy nepáčia, sú súčasťou riešenia. My využívame technologické in, e, pardon, e, informačné a komunikačné technológie a sociálne médiá v rôznych jazykoch na to, aby sme rozprávali s mnohými ľuďmi, aby, sme, aby prebiehala tá diskusia, keď sa ľudia na niečo pýtajú, aby sme na to zodpovedali, aby sme poskytli e, odpovede, poskytli odpovede všetkým ľuďom, ktorí e, sa snažia, dúfam, márne poskytovať nesprávne interpretácie islamu. Pôsobíme na Facebooku, máme našu web stránku Dralifta, kde sa uverejňujú e, videá, Takisto máme špeciálnu stránku venovanú Daeshu Daesh pod lupou sa volá, e, má Frant, pardon, anglickú a arabskú verziu a cieľom tejto stránky je práve opravovať tieto nesprávne interpretácie alebo koncepcie. Uverejnili sme takisto elektronický taký text, e, uverejnený v angličtine a tento text, ktorý sa po arabsky volá basíra, čiže to znamená vízia, alebo jasná, jasná vízia, povedzme. E, a my sme preložili viac ako tisíc fatiev do francúzštiny, angličtiny alebo nemčiny. A teda tieto preklady týchto justičných rozsudkov má za cieľ e, proste odmietať a popierať e, to, čo teroristické skupiny, ktoré uznávajú tieto nesprávne interpretácie islamu, hovoria. Takisto chcem povedať, že všelijaké tie ospravedlenia extrémizmu, ktoré dnes vidíme e, všade v islamskom svete, aj mimo jeho, mimo tohto islamského svetu, tak E, to sú veci, ktoré nesúvisia priamo e, s e, vzdelávaním náboženského charakteru. Treba samozrejme pochopiť tieto javy, treba sa im venovať detailným spôsobom a snažiť sa riešiť tieto javy a bojovať proti ním, pretože ohrazujú, ohrozujú celý svet. Chcem povedať, že islám, ten, ktorý sme sa my naučili, ktorý, ako sme boli my vzdelaní, to je islám mieru, hovorí o dobrotivosti voči ostatným ľuďom a je tu istá tradícia ešte od proroka, ktorý hovorí, že tí ľudia, ktorí sú dobrotiví voči ostatným, voči ním takisto budú ostatní dobrotiví a aj Boh e, dobrotivý. A takýmto spôsobom hovorí Korán vychádzame ľudia z e, muža a zo ženy, ale e, našim myslom je spoznávať iných ľudí a komunikovať s nimi. A v tomto e, všetky náboženstva súhlasia, e, že ľudský život je posvetný a samozrejme nestačí iba za každým povedať, že islam je mierumilovné náboženstvo. To nestačí. Treba aj konkrétne veci preto robiť, dať konkrétny príklad. A preto by som chcel hovoriť o jednom probléme, ktorý náboženská komunita má, a to je problém autority. V iných náboženstvách máme nejaké referenčné body alebo nejaký najvyšší orgán a v islame toto neexistuje a práve preto existujú rôzne, rôzne aktéry, rôzne strany, ktoré sa snažia vystupovať takto autoritatívne za islam, pričom ale e, nie je to tak správne e, a tým pádom sa otvára, e, otvára, otvárajú dvere pre tým, týchto iných ľudí, pre týchto extrémistov, pre tieto pseudoautority, ktoré sa sami vyhlasujú za referenčných ľudí, povedzme. Takže treba bojovať proti týmto extrémistom a to sú ľudia, ktorí si teda uzurpovali, povedzme, právo vykonávať interpretácie, častokrát nesprávne interpretácie, ktoré nie sú nejako v skutočnosti e, v islame obsiahnuté. A cieľom týchto teroristov je rozširovať chaos e, vo svete. Ako viete, Egypt sa nachádza vo veľmi náročnej situácii. Všetci mm, pracujeme na tom, aby sme mohli žiť spoločne a aby sme riešili naozaj tieto problémy už e, v ich zárodkoch. V súčasnosti Egypt sa snaží pracovať na transparentnosti, na úplnej transparentnosti. Potom, čo prebehli parlamentné voľby, v Egypte. Viem, že veľa ľudí vníma Egypt ako isté srdce Blízkeho východu, že zohráva dôležitú úlohu aj na regionálnej úrovni, aj na medzinárodnej úrovni. A my ako egyptiania musíme reagovať na tieto očakávania. Je teda pravda, že nemôžeme ignorovať medzinárodnú pozíciu regionálnu pozíciu Egypta, pretože naozaj vidíme, že ľudia vnímajú, čo robíme. Chceme posilniť e, túto našu úlohu. Dobre viete, že jedným z základov demokracie je oddelenie jednotlivých e, aspektov moci. Máme exekutívu, máme legislatívu a takýmto spôsobom aj my sa snažíme u nás v Egypte toto praxi e, pretaviť alebo pretlmočiť. A chcem povedať, že nič nie je lepšie na boj proti ignorancii a proti extrémizmu ako dobré vzdelávanie, dobré správne vzdelávanie. A my, ako Darrell Fatua, ako hlavná náboženská inštitúcia v Egypte, chceme v tejto veci pomáhať a chceme poskytovať práve tieto dobré fatvy, správne fatvy, aby sme pomohli nášmu svetu, takisto svetu islamu a vlastne aj celému svetu bez hľadu na konkrétnu kultúru, tak aby sme išli smerom k spolužitiu. E, ďakujem pekne ešte raz za to, že som tu dnes mohol vystúpiť. Thank you very much, uh, Your Excellency. Ďakujem veľmi pekne, vážená excelencia. Eh, mufty Egypta, doktor Abdelkarim Alam. Chcem vám poďakovať za to, že ste v týchto veľmi výnimočných okolnostiach navštívili náš výbor pre zahraničné záležitosti. A takisto eh, chcem poďakovať za vaše veľmi silné odsúdenie, jednoznačné odsúdenie teroristických útokov, osobitne dnes, keď eh, zažívame útoky priamo tu v Bruseli. My sme veľmi dobre pochopili vaše hlavné posolstvo a váš jednoznačný postoj proti terorizmu a proti radikalizmu. Um, kolegovia by sa teraz chceli zapojiť do diskusie a e, obvykle postupujeme tak, že dáme slovo poslancom Európskeho parlamentu, ktorí majú možnosť položiť otázky a na, na záver dáme možnosť aj vám, aby ste na ne všetky v jednom bloku odpovedali. Takže prvom rade by som chcel dať slovo e, môjmu priateľovi Alezovi Peterlemu, ktorý je poslancom za EPP zo Slovinsko. Ďakujem veľmi pekne, pán, pos, pán predsedajúci, vaša excelencia. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za vašu solidaritu, e, ktorú ste vyjadrili dnes. A rád by som tiež vyjadril vďaku za to, čo ste robili, alebo čo robíte v, vo vašom inštitúte a súhlasím, že mier by mal byť zdieranou hodnotou všetkých, e, všetkých náboženstiev. A otázka je, aký, e, prečo vlastne tí, ktorí zneužívajú vieru a zneužívajú náboženstvo, odmietajú dialog a e, prečo si vykladajú fatvy inak. A aj preto sa snažíme rozvíjať ekumenický medzi e, náboženský dialog a ja si myslím tiež, že je veľmi dôležité e, pokračovať v dialogu aj e, vnútri islámu, teda nejde len o dialog medzi náboženstvami, ale aj v rámci islámu. Ja sa vás pýtam teraz, ako vidíte možnosti na rozvinutie vnútorného dialogu, interného dialogu medzi rôznymi, rôznymi skupinami v rámci islámu, ak to môžem takto Ďakujem veľmi povedať, Alois. Chvála. Alois, teraz e, by som dal slovo pani Gilder. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážená excelencia, vaša excelencia, ďakujem veľmi pekne za vaše, vaše slova, povzbudzujúce slova solidarity. Tu som. Ja by som chcela skúmať e, dve záležitosti. Jedna vec sa, eh, sa týka pnutia medzi sunitmi a šítmi a obáv z toho, ako tento, tento rozkol eh, sa premieta do mnohých konfliktov v regióne. Keď sa pozrieme na Sýriu, Jemen, Irak, tam vždy tento konflikt hrá, hrá veľkú úlohu a eh, my podľa nás. Máme dobré vzťahy s obomi týmito skupinami, ale vy vidíte, že ľudia vždy chcú využiť e, nejaké pnutia. Tak sa chcem spýtať, akú úlohu vnímate pre Allah al-Ahvazar pri e, budovaní mostov medzi sunnickým a šítským svetom v rámci islámu. A e, chcem sa spýtať, či vidíte možnosť, ako túto organizáciu využiť na zabraňovanie konfliktom a na prekleňovanie týchto rozdielov. A ďalšia moja otázka je, ako zabezpečiť, že pozícia žien, že, že postavenie žien v Egypte aj inde e, sa zmení. Ja som navštívila Egypt nedávno a mám obavy, alebo teda Oba, áno, obávam sa toho, že postavenie žien v Egypte sa trocha zhoršuje, ich účasť eh, na politickom živote. Ako vidíte úlohu, um, vzhľadom k tomu, že, pre, že zastupujete veľkú, uh, veľkú náboženskú vzdelávaciu organizáciu, ako, ako si predstavíte svoju úlohu pri riešení tohto problému? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dnes e, hovorím poprvýkrát v tejto budove. A preto by som chcel vyjadriť e, svoju skutočne hlbokú sústrasť s rodinnými príslušníkmi všetkých tých, ktorí zahynuli dnes počas tých hrozných útokov a teraz budem pokračovať e, po polsky, hovorí rečník. Vážená excelencia, ďakujem pekne za vašu prítomnosť a najprv by som chcel vyjadriť e, uznanie voči vašej krajine, ktorej e, a tej politike vašej krajine sme vyjadrili už viacerokrát uznanie aj na plenárnom zasadnutí v tohto parlamentu, ako aj v tomto výbore. A pri tejto príležitosti by som vás, pán, vážená excelencia, požiadať o pomoc, o intervenciu v prípade troch mladých kresťanov, ktorí v provincii Alminia boli e, odsudení na 5 rokov pred mesiacom, na 5 rokov e, odňatia sloboty a e, boli obvinení a my v tejto situácii v chresťanskom svete zažívame veľmi dôležitý alebo najdôležitejší týždeň v rámci našej viery pred Veľkou nocou a e, vieme, že aj naša naše náboženstvo má svoje miesto vo vašej krajine, preto by bolo dobre, keby ste nám pomohli. E, to by, bolo nejaký, to by bol dobrý krok smerom ku kresťanstvu práve v tomto týždni, kedy zažívame najdôležitejšie dni v e, našej viery. Ďakujem pekne za vašu ochotu. Gracias, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel odsúdiť e, útoky, ku ktorým došlo dnes ráno. Chcel by som vyjadriť solidaritu za moju skupinu, politickú skupinu a chcel by som vyjadriť sústrasť e, rodinným príslušníkom. Je to e, vec, ktorá by nás nemala zastaviť, mali by sme nadalej pracovať. A každopádne teraz tu vítam veľkého muftyho napriek týmto smutným a nešťastným chvíľom, ktoré zažívame. A e, chcel by som zdôrazniť, že nás zaujíma situácia v Egypte e, a na základe tých e, informácií, ktoré dostávame, kde sú tam ľudia e, súdení a odsudzovaní na smrť alebo na vysoké, vysoké tresty, tak tu ide určite o snahu bojovať proti terorizmu, ale myslím si, že toto nestačí e, v boji proti terorizmu, ak, sa, ak, ak teda by sme len chceli potlačiť všetky slobody v spoločnosti, toto práve bude teroristom nahrávať. A ja si myslím, že je teraz možnosť vybudovať Egypt, ktorý, e, ktorý bude počúvať hlas všetkých svojich občanov, všetkých tých, ktorých, hlas, e, ktorých chcú niečo povedať. Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega, hovorí predsedajúci pán kolega Buchle. Vielen Dank, dass Sie sich dieser Diskussion Ďakujem pekne za to, že máme túto diskusiu práve v takej ťažkej situácii. Ja som predovšetkým vďačný, že ste aj povedali, že všetky náboženstva sú si rovné, eh, pretože ľudský život je eh, svetý a myslím si, že nie je dobré, aby sme teror, proti terorizmu bojovali terorizmom, preto by som vás chcel požiadať ako najvyššiu autoritu e, moslimov v Egypte. Chcel by som sa vás konkrétne spýtať. Máte autoritu aj moc e, vyjadriť sa k, k každému úmrtiu e, a chcel by som sa spýtať aj k prípade e, vojenského súdu. Boli tu odsudení v maji minulého roku za e, činy, ktoré nemohli spáchať, pretože v tom čase už boli vo vezení. A moja druhá otázka je, ako je možnosť vyjadriť stanovisko k masovým pokonaniam, kde, kde tieto osoby boli vásovým spôsobom odsúdené na smrť, kde v prípade jedného e, čas e, vyšetrovacieho súdu trval 6 e, sekúnd. Za ten čas nemožno ani vysloviť meno obvineného. Mohli by ste sa vyjadriť stanovisko k týmto e, odsúdeniam. A potom tretia otázka. V väzení je množstvo ľudí a e, množstvo ľudí, ktorí sú predmetom týrania, mučenia, nedostávajú aj um, dostatočnú zdravotníckú starostlivosť. Chceli som sa spýtať, či tiež by ste mohli aj vy prispieť lepšeniu ich situácie ako najvyššia e, náboženská autorita. Ďakujem pekne. E, adesso do la parola kolega Borgecio. Dám slovo kolegovi Borgeciovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A samozrejme chcem e, zaželať e, chcel by som vyjadriť úplne úprimnú a hlbokú sústrasť e, so stalým po dnešných útokoch. Skutočne toto asi vojde do dejín ako e, ďalší, ďalšia krvavá Veľká noc po tom, čo ISIS zabíjal kresťanov v minulosti. A ja viem, že vy ste sa už vyjadrovali aj k týmto činom v minulosti a myslím si, že vy ste momentálne najvyššou autoritou tu v Bruseli dnes a bolo by možné, aby ste vydali vyjadrenie alebo vyhlásenie, v ktorom by ste odsúdili verejne tieto, tieto naozaj e, oblúdne a polutovania hodné činy. E, iste chápete, že teraz e, sa kresťania budú cítiť ohrozene. E, je to pre nás svetý týždeň. Ako povedali aj predrečníci, bolo by dobré, aby odznelo nejaké vyhlásenie, aby islamské orgány a učenci vydali vyhlásenie, alebo teda aby, sa, aby sa verejne ozvali. Príkladom je Turecko, ktoré zaujíma veľmi dvoj e, tvári prístup k, naoz, k tomu, tomu, tomu zlému islamu, ktorý podporuje terorizmus. Um, otázka je, prečo nikdy nepočujeme jasné vyhlásenia zo strany islamských orgánov a učencov voči vládam, ktoré podporujú islamcov. Ďakujem veľmi pekne, teraz Sandra Karniete. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja by som vám chcela poďakovať, Vaša excelencia, za, za vaše odmietnutie útokov a solidaritu s nami. Avšak pamätáme si, že e, pred dvomi rokmi jeho veličenstvo Kráľ Jordánska na, na plenárnom zasadnutí parlamentu prehovoril pred e, snemovňou tohto domu a veľmi jasne sa vyjadril na, e, na podporu boja proti terorizmu, ale zároveň povedal, že je to úloha, e, je to úloha e, moslimov, nikto iný to vyriešiť nevie. A ja sa teraz pýtam, prečo väčšina veriacich neod... prečo ich hlas nie je počuť. Ktorý, ten hlas by mal byť hlasný a mal byť jasný a ja e, čakám od e, začiatku teroristických útokov Parížia. Mladá francúzska, ktorá po tragických udalostiach v Paríži e, vyslala signál na sociálnych sieťach Not in my name, nie v mojom mene, je to možno jediná taká vlastná iniciatíva muslimských obyvateľov a ja sa vás chcem spýtať, ako vy vnímate úlohu náboženských eh, vedúcich vodcov pri tvárnení postojov a názorov eh, islamských veriacich. Ďakujem veľmi pekne, Sandra. Pani Gomez. Ďakujem pekne, Vaša excelencia, za to, že ste sem medzi nás prišli v tejto chvíli. Ďakujem za slova múdrosti, ktoré ste nám venovali. Mali by sme si pripomenúť, že väčšina obetí teroristu, terorizmu sú muslimovia. A hovorili ste tiež o e, vašej, e, vašej autorite pri vydávaní fatiev a my by sme možno mali lepšie e, sa snažiť pochopiť, čo to znamená pre e, pohlavárov Daešu a ostatných. A e, mňa zaujalo nedávno jedno vyjadrenie. Niekto povedal, že nejaký, nejaká verejná osoba povedala, že Daeš je, toto je sex, drogy a e, neplecha alebo videohry a veľmi často to teda je metafora tých mladých ľudí, ktorí kvôli nedostatku zmysluplnej činnosti sa púšťajú do činnosti protispoločenské až hlúpej a toto presne môže byť e, prípad Daešu. A e, mnohokrát tí, ktorí páchajú útoky v Európe, sú Európania. Nemali by sme to popierať. E, mnohokrát to súvisia s našimi zlými politikami, osobitne voči mladým, v tom, že im nedávame príležitosti, ktoré očakávajú. A Často e, trpia pocitom e, diskriminácie a nerovnosti, avšak e, popri tomto všetkom náboženské orgány majú veľkú zodpovednosť pri tom, alebo v tom, aby zdôrazňovali, že islám rovnako ako všetky ostatné náboženstva bojujú za mier a nie za nezmyselné násilie, za pokoj. A ja by som tu chcela požiadať na tomto mieste vás, kolegyňa hovorila o rozporoch medzi sunitmi a šítmi, e, ktorí, tieto rozpory sú prítomné vo vašej časti sveta, ale sú viditeľné v našej časti sveta a sú dokonca aj spory medzi sunitmi a sunitmi, a to vo vašej susedskej krajine Líbii, ale možno aj v Egypte. V Líbii vidíme, že aj v emir- proste Egypt, Saudská Arábia a ďalší e, podporujú jednu stranu e, a Turecko a Katar podporujú druhú stranu a je to tiež problém vlády v Egypte, pretože ak vládu občania nevnímajú e, tak, že im dáva priestor na slobodu a dáva im priestor robiť, eh, čo chcú, tak eh, ľudia budú rebelovať a osobite mladí eh, sa stanú rebelmi a my vidíme, vnímame veľmi vážne porušovanie ľudských práv v Egypte a potláčanie, potláčanie schopností alebo mladých ľudí, schopných ľudí, ktorí chcú niečo urobiť a nie je im to, nie je im to umožnené to boli mladí ľudia, ktorí demonstrovali na námestí Tarik v, v Istambule, ja, pardon, um, ktorí demonstrovali na námestiach eh, v arabskom svete. A títo mladí ľudia skrátka možno nemajú akési priame prepojenie s náboženstvom, ale vnímajú eh, to, že vláda nepostupuje demokraticky. Ďakujem veľmi pekne, pani Gomez. Teraz by som chcel dať e, slovo pánovi kolegovi Schaffhauserovi. Merci, excellence. Ďakujem pekne. Malo chcem povedať, že ma teší, že vo vašej e, krajine je e, prezident veľmi odvážny človek. Videl som aj to video, kde on vyzýva k reforme a k zamysleniu sa. A istý filozof a teológ, vlastne ja som tiež svojho času bol filozofom a teológom a ja, ja nedôverujem tým náboženstvom, ktoré hovoria, že Boh je s nami. Gott mit uns, to hovoril aj Hitler. Ale nájdete to aj inde. Keď je nejaké náboženstvo eh, hovorí, že eh, Boh nie je tam, e, kde by mal byť, tak niečo v tom náboženstve ako keby chýbalo, ak nie je viditeľný. A v e, e, judokresťanskej tradícii chcem sa pýtať na jednu vec. V židovskom svete, ak si spomeniete, oni tiež svojho času s tým hititmi, keď boli, tak hovorili, Boh je na našej strane, ale potom prehrali. Čiže Boh bol s nimi, ale aj tak prehrali. A tam teda dochádza k takej výmene úloh. A samozrejme, Boh častokrát v skutočnosti nie je tam, kde ho očakávame. Je na kríži. A pre niektorých ľudí je to neakceptovateľné alebo šokujúce. Ale to je samotný princíp slobody. Teda e, je to láska, ktorá ide až tak ďaleko, že môže odmietnúť tohto Boha lásky. Čiže prvé, čo by som vám chcel navrhnúť, je, E, do akej miery tento, e, ako tento vzťah k Bohu výslame vyzerá. Potom otázka laicity alebo teda sekularizmu. My bojujeme za laicitu. E, čo to u nás znamená? My máme tiež v tejto oblasti nejaké histórie. Pápeži niekedy sa snažili byť cisármi, cisári sa snažili byť pápežmi a to je nesprávne. Čiže laicita, sekularizmus, to by mal byť základ spirituality Čiže aby každý bol e, tam, kde má byť. E, niekto má e, tie pozemské úlohy, niekto má tie spirituálne. A tieto spirituálne rozmery, keď chýbajú, tak potom nie je miesto na slobodu alebo pre slobodu, čo ale to neznamená, že spirituálny rozmer by mal pozitívny spôsob, teda mal by pozitívne ovplyvňovať ten pozemský rozmer, ale Náš e, Boh hovorí, moje kráľovstvo nie je pozemské kráľovstvo. Čiže otázka na laicitu. Ako sme na tom vo vzťahu islamu a laicitu. Čiže islam a tá, tá subverzia, povedzme, tých vzťahov, ako som hovoril predtým o tom Boh je s nami, a potom islam a laicita. Moja druhá otázka. Dobre, ďakujem pekne, to sú zaujímavé teologické a filozofické otázky. Šefhazer, pán Boštinár, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, mm, za vaše milé slova. Vaša excelencia, ja som veľmi rád, že na, toto, e, že na tomto zasadnutí môžem byť a to z, z jedného hlasného, z hlavného dôvodu. E, keď som, prvýkrát, keď som počul o potrebe reformovania islamistickej, islamistického myslenia, tak to bol, bolo práve z úst egyptského veľvyslanca. A práve teraz, v takom, takéto tragickej chvíli pre ehm, je, je teda potrebné eh, vyslať eh, signál eh, Egyptu a rodinám a pozostalým a vyjadriť sústra s ľuďom, ktorých postihli desiatky teroristických útokov, ide o stovky tisícky ľudí a tu treba povedať, že prvým e, hlavným e, prvou hlavnou obeťou teroristických útokov je práve muslimský svet. A teraz je otázka, ako prezident Sisi e, chce reformovať islamský svet, teda on má tak, takéto odhodlanie, vyjadrujúcu myšlienku a otázka je, ako do toho zapojiť lídrov islamského sveta čo môže urobiť Európa, čo môže urobiť e, Egypt. A tiež sa treba zamyslieť nad Jeruzalemom a Ramalahom. A ja som bol naozaj pozitívne prekvapený tým, že tieto krajiny a moji, moji partneri z týchto krajín zdôrazňujú e, kľúčovú úlohu, ktorú Egypt zohráva na tomto svete, prečo e, je to takto, keď to terorizme tak veľa. Ďakujem veľmi pekne, pán Boštinaru. Myslím, že sme vyčerpali zoznam rečníkov. Pokiaľ niekto ďalší by nechcel prehovoriť, tak eh, mm, ako sme sa dohodli, vaša excelencia, teraz máte príležitosť vy, aby ste eh, odpovedali komplexne na mm, otázky a pripomienky kolegyň a kolegov. Ďakujem pekne za tieto veľmi zaujímavé a dôležité otázky. Toto sú otázky, ktorým sa samozrejme všetci venujeme a rozmýšľame nad nimi. A ja na tieto otázky zodpoviem eh, jednu po druhej. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, existuje dialog v rámci islamu medzi jednotlivými ľuďmi, ktorí sú moslimovia, čiže toto je v rámci islamského svetu dialog. Samozrejme, tento dialog, čiže preto eh, všetkých eh, chcem poprosiť, aby aby e, vždy diskutovali s tým druhým človekom, aby sme navzájom sa rozprávali. A toto nás presne, pokiaľ to nedieje, vedie ku konfliktom, či už sú to konflikty medzi moslimami, alebo konflikty s ďalšími ľuďmi, alebo národmi, alebo veriacimi. A chcem povedať, že teroristické skupiny tie nechcú dialog. Oni majú svoju vlastnú stratégiu, vlastný plán a ten chcú vykonať. A práve preto hovorím, že by bolo dobré, e, nejakým spôsobom pracovať s tými e, mladými ľuďmi a zabraňovať tomu, aby e, mladí ľudia boli priťahovaní týmito tendenciami. A práve preto tento dialog s mladými ľuďmi vykonávame, aby ich nepriťahovali takéto nesprávne e, myšlienky a úvahy. My chceme v tomto zmysle pracovať e, s mladými ľuďmi, to je náš cieľ, ale bohužiaľ teroristické skupiny a to som už povedal aj e, v Davose, tie pre nás predstavujú, naozaj je to rakovina. Je to rakovina, ktorá by si vyžadovala e, liečenie viacerých, e, vo viacerých fázach. Prvá fáza je zabraňovať takejto rakovine. Pokiaľ táto rakovina ma zasiahne, tak proste treba, aby som sa liečil. A pokiaľ to liečenie, tá liečba nemá pozitívne výsledky, tak možno e, niekedy treba aj oceknúť e, ten, e, tú končatinu, ktorá je to rakovinou zasiahnutá. Čiže treba proti týmto nesprávnym úvahám vždy bojovať a všetkými prostriedkami. Pokiaľ ide o otázku, ktorá nasledovala potom, pokiaľ ide o napätia medzi šítmi a medzi sunitmi, alebo tie napätia teda sunitsko šítske treba rozlišovať medzi dvoma vecami. Poprvé je tu ten politický rozmer a tento politický rozmer z nášho pohľadu teraz sa týka iba politikov. A teologický aspekt týchto rozdielov medzi šítmi a sunitmi na tejto úrovni vlastne neexistujú. Na Univerzite de La uh, už v 40. rokoch e, sa veľmi snažili uh, práve bojovať uh, proti týmto rozporom, e, aj keď do istej miery existovali a proste snažili sa ten dialog nastavovať alebo umožňovať a tým rozporom brániť. Pokiaľ ide o situáciu žien v našej krajine, vo všeobecnosti situácia je dobrá, <laughs> pretože egyptská ústava nerozlišuje aspoň teda v texte ústavy sa to nejako nerozlišuje, že by muž a žena mali iné práva, ale v ústave sa trestá všetká diskriminácia na základe pohlavia, farby pleti alebo iných e, skutočností. To znamená, že egyptská ústava odmieta všetky druhy diskriminácie. A ženy v Egypte majú slobodu, e, majú veľa slobody. A čo je dôležité je, že v našom súčasnom parlamente máme aj veľmi veľa poslankyň. Je to poprvýkrát, e, teda takto chcem povedať, že rešpektujeme ženy a chceme, aby ženy boli rešpektované v spoločnosti a v žiadnom prípade nepožadujeme alebo nevyzývame na diskrimináciu žien. Vždy sme požadovali rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. A A bolo takto uvedené už aj v tej našej dnešnej ústave, alebo súčasne platnej, ale aj v tých predchádzajúcich. Potom pokiaľ ide o tých eh, mladých ľudí, ktorí boli odsudení na trest eh, smrti, ten prípad ste spomínali, teda niektorí z nich boli odsudení na trest smrti a chcem povedať, že nám je veľmi že takto my sa veľmi snažíme e, v tejto veci pracovať nielen v Egypte, ale aj na celom svete. A môžem vás uistiť, že pokiaľ ide o štatus kresťanskej menšiny v Egypte bol vždy špecifický štatút a to v tom zmysle, že sme nikdy, a zdôrazňujem nikdy, nikdy, nikdy, sme nevytvárali nejaké odlišovanie, rozlišovanie, diskrimináciu čo sa týka moslimov a kresťanov. Kresťanskí egyptiania sú proste egyptskí občania, tak ako kdokoľvek iný. A ja osobne e, pochádzam z egyptského vidieku, žil som v regióne, kde tých kresťanov žije naozaj e, veľa a opakujem, nikdy v živote som necítil nejakú diskrimináciu, alebo nevnímal tak, nevnímal nejakú diskrimináciu. a pokiaľ sú nejaké e, prejavy diskriminácie, tak e, je to práve kvôli týmto nesprávnym úvahám, nesprávnej interpretácii islamu a nie je to niečo, čo by bolo vlastné egyptianom. Pokiaľ spravodlivosť sa venuje nejakej téme, alebo teda riešiť nejaký konkrétny prípad. Samozrejme, netreba do toho zasahovať, e, zasahovať do toho, čo spravodlivosť e, alebo justícia v krajine robí. Treba rešpektovať ich nezávislosť a nechať ich pracovať pokojne, aby mohli e, súdiť tie prípady, ktoré sa vyskytujú v danej situácii. Potom pokiaľ ide otázku na tému ľudských práv, pokiaľ ide obmedzenie ľudských práv, obmedzenie slobôd, e, chcem povedať, že z nášho pohľadu e, terorizmus je problém. Pýtali ste sa, nakoľko je to prepojené s fenoménom, e, s fenoménom terorizmu. A fenomén je vec, ktorú teda terorizmus je vec, ktorú, proti ktorej treba bojovať všetkými spôsobmi. Tento terorizmus ohrozuje nás všetkých, našich mladých, naše našu spoločnosť a tak ďalej. Čiže otázka znie, či je možné po tom, čo sme e, povedali všetky tieto veci, že môžeme nejakým spôsobom sa vyjadriť k týmto ľuďom, ktorí takéto hrozné e, skutky spáchali. Treba, aby títo boli predvedení pred spravodlivosť, aby boli súdení odsudený a k tomu sa už potom e, vyjadri teda spravodlivosť. E, my rešpektujeme spravodlivosť, náš systém justície, takisto ich nezávislosť a takisto aj ľudské práva, ktoré treba rešpektovať vždy. Pokiaľ ide o odsúdenia na tresty smrti, chcem vám povedať, e, že máme E, vojenské súdy e, v krajine a tie predstavujú súčasť organickú súčasť nášho justičného e, systému. A tieto vojenské súdy vynašajú rozsudky tak ako akýkoľvek iný súd. tak ako im to káže nová ústava. A pokiaľ nejaký súd, či už je to vojenský alebo civilný, pokiaľ rozhodne o treste smrti, tak toto rozhodnutie tento rozsudok potom e, je poslaný úradu veľkom muftího, aby ten sa vyjadril. A ja vám chcem povedať, že neexistuje žiaden zákon, to vás uistujem, žiaden zákon nerozhoduje o treste smrti, respektíve chcem povedať inú vec, e, pardon, ospravedlňujem sa. Neexistuje na svete žiadna ústava, žiaden zákon, ktorý negarantuje práva obvinených tak veľmi, ako u nás e, v Egypte je tomu. Máme tam naozaj veľmi silné záruky, oveľa viac záruk ako mnohé iné zákony všelikde na svete. Pre, tým, ako rozsudok nadobudne pravoplatnosť, vyjadria sa k tomu rôzne orgány, sú tam rôzne výbory, ktoré sa vyjadria, sú tam, je tam niekoľko úrovní e, justičných orgánov, až potom vlastne nadobudne e, pravoplatnosť, až potom E, sa k nemu môže vyjadriť, teda pardon, nie mufti, ale prezident republiky, samozrejme, ospravedlňujem sa. Čo sa týka osoby, ktorá spomínala nejaké vyhlásenie, aby sme odsúdili tieto akty, bolo mi povedané, že egyptský Dar el-Fatwa ma práve uverejnil e, písomné stanovisko, kde odsudzuje tieto hrozné teroristické útoky. A my súhlasíme s tým e, stanoviskom, ktoré vyjadril aj jordánsky král, pokiaľ ide odsudenie teroristických e, činov a všetky opatrenia, ktoré bojujú proti terorizmu, všetky sú z našej strany určite podporované. Dar Fatva na našom eh, internetovom portáli sme vytvorili ďalšiu stránku v viacerých jazykoch Napríklad e, bol jeden mladý francúzsky moslim, ktorý e, povedal, alebo moslimka, pardon, nie v mojom mene, to je veľmi zaujímavá iniciatíva a my tiež máme takú podobnú stránku, ktorá hovorí o tom, že toto sú teroristické útoky, ktoré nejako nesúvisia s náboženstvom. E, sú to teroristické trestné činy a ako také majú byť aj vnímané. Daesh používa a využíva rôzne videá, zneužíva drogy a tak ďalej, to tu zaznelo. To je ešte relatívne banálne oproti tým hrozným trestným činom, ktoré títo ľudia páchajú. Zabíjajú nevinných ľudí vo veľkom, potom rozšírujú videá, ktoré to zobrazujú. A popri tom že organizovanie nejakých trestných činov v oblasti napríklad obchodovania s drogami je relatívne e, malá alebo nepodstatná záležitosť porovnaní s tým prvým. A bola e, daná aj ďalšia otázka, pokiaľ ide o pozíciu e, egyptskej vlády, teda čo robíme pre mladých ľudí. E, poprvé, počet ľudí v rámci členov parlamentu je relatívne vysoký. Máme tu poprvýkrát obdobie, kedy máme v egyptskom parlamente relatívne veľa mladých poslancov. A Náš eh, prezident Sisi povedal, že rok 2016 bude rokom mladých. Rokom mládeže. A treba by sme sa sústredili na najlepšie spôsoby, ako pomôcť mladým ľuďom, aby naplnili svoje túžby. Všetci guvernéri v Egypte majú nejakého poradcu, dokonca je to povinné, aby tam mali poradcu z kategórie mládeže. To je taký nový prvok. A chcel by som sa vám takisto poďakovať za to, čo ste povedali, eh, pokiaľ ide nášho eh, prezidenta. Ako som eh, povedal, on určite odsudzuje tieto skutky takisto a robí preto veľmi veľa. A teraz bola tu tá filozofická otázka od kolegu. Ja by som povedal, že všemocný Boh vyslal istých eh, eh, ľudí, ktorí majú rozširovať meno Božie a pokiaľ všetci sa budeme snažiť naplňať e, slovo e, Bože, tak Boh bude týchto ľudí v ich, e, na ich ceste sprevádzať a nikdy ich nepustí alebo neopustí. Tento filozofický aspekt, ako ste veľmi správne povedali, ak sme schopní nejakým spôsobom do praxe uvádzať e, e, toto slovo Bože a on e, práve bojuje proti tejto subverzii, ktorú by ste spomínali. Boh je všetko, len nie subverzia. V Korane máme viacero súr, ktoré vyžívajú na to, aby sme práve odmietali takúto subverziu. A to isté určite nájdeme aj v Biblii, v Novom zákone, vo všetkých náboženských knihách. Čiže opakujem, e, islám nevyžaduje žiadnu subverziu, nič také, práve naopak e, vyžaduje lásku, spoluprácu, ale zároveň, ako som e, to povedal už aj v minulosti, opak- rád to zopakujem, treba bojovať proti terorizmu v mene Božieho slova. My chceme, aby spravodlivosť e, fungovala vo všetkých e, spoločnostiach, aby ľudia boli rešpektovaní ako takí. A pokiaľ všetky slova e, Božie, ktoré sú v jednotlivých náboženstvách vyjadrené, k tomu prispejú, tak sme len radi. ونشكره كثيرا لوقوفه a ja už si e, poriadne nespomínam na tú ďalšiu otázku, ktorá tu zaznela, ale bolo tam niečo také všeobecné k Egyptu. Ďakujem poslancovi, ktorý vyjadril podporu Egyptu a ktorý povedal, že rozumie, že Egypt sa nachádza v náročnej situácii. Chcem, e, chcem povedať, že keď sú takéto útoky, tak e, trpí celý svet. To utrpenie nemá hranice, všetkých sa nás dotýka. A to si vyžaduje, aby sme všetci boli solidárni a aby sme spolupracovali v boji proti terorizmu. Prezident Sisi je v tejto veci angažovaný a chcel by povedať, e, chce, chce vždy podporovať e, právny štát a takisto chce jasne e, zdôrazniť dôležitosť oddelenia jednotlivých moci v štáte. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Ďakujem veľmi pekne, vaša excelencia, najvyšší mufty Egypta, uh, Karim Alam Šauk Ibrahim. My to berieme ako veľmi povzbudzujúce. Uh, nedávno sa stretli lídry uh, v Káhire kde rokovali sírčania s egyptskými orgánmi. Takže ja vám ďakujem za povzbudzujúce slova, ďakujem vám za vašu návštevu. E, dnes e, je neuveriteľný až tragický deň pre Brusel, takže dvojnásobne si e, dvojnásobne si ceníme to, že ste tu vystúpili Uh, in two minutes we will continue. Budeme pokračovať o dve minúty. Príde sa minister zahraničných vecí Palestíny. Dear colleagues, we shall continue with our session. Uh, we... Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať uh, v našom zasadnutí. A to bodom programu 11. Ide o výmenu názorov s ministrom zahraničných záležitostí Palestíny, pánom Riadom Al-Malkým. Jeho excelencia nás poctila svojou prítomnosťou v Európskom parlamente. Pán Al-Malký uh, je ministrom zahraničných vecí Palestíny už dlho. Dnes prichádza do Bruselu v deň, kedy bohužiaľ sa sme všetci svetkami obrovské tragédie na letisku Záventem, ako aj na prakticky najbližších staniciach metra tu k parlamentu, na stanici Malbek, na stanicách Malbek a Šuman. Odsúdili sme všetci tieto útoky a Eh, Európsky parlament a náš výbor osobitne sledujú vývoj na Blízkom východe. Rať radi by sme si vypočuli váš, eh, váš pohľad na situáciu, eh, čo môžeme očakávať v nasledujúcich mesiacoch. A takisto, keby ste nám objasnili váš postoj k nedávnej francúzskej iniciatíve a ambícii opätovne rozbehnúť tento blízkovýchodný proces. Z pohľadu parlamentu by bolo tiež užitočné porozumieť, aký aká je momentálne situácia v rokovaniach o zmierovaní vnútri Palestíny medzi rôznymi skupinami. A tiež e, by nás zaujímal váš celkový názor na situáciu na Blízkom východe, situáciu s utečencami v Sýrii, e, v Iraku. Veľmi radi si vypočujeme vašu analýzu, takže vážený pán Al-Malky, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. No než začnem, chcel by som povedať, do akej miery my naozaj odsudzujeme teroristické útoky tu v Bruseli. Terorizmus nerozoznáva hranice, etnicity etnicitu a, e, v jednotlivých krajinách alebo etnickosť. A jednoducho musíme spoločne pracovať e, proti medzinárodnému terorizmu a my sme vlastne na rovnakej lodi v konfrontácii s touto hrozbou a s pokusmi eliminovať tento jav. Takže sdielam s vami nielen slova odsúdenia, ale vám chcel by som vyjadriť aj úprimnú sústresť ehm, ľuďom tu v Bruseli, Belgicku, obetiam, rodinám pri obeti je to pre mňa veľká čest, že môžem sa tu prihovárať takému dôležitému výboru v Európskom parlamente. Dnes prichádzam s posolstvom mieru. Už e, naozaj e, nastal čas, aby sme naozaj vyriešili e, najhoršie javy v modernom tej európskej histórii. Viem, že poznáte, aká je momentálna situácia v Palestíne, že každodenná situácia občanov sa zhoršuje každou minútou a nedá sa to prehliadať. A pretože Palestína je naďalej je kľúčovom pre bezpečnosti v tomto regióne, ale nie v regióne, ale v celom svete. A kým nevyriešime otázku extrémizmu, tak manipulátori budú naozaj um, pokračovať v manipulácii a Palestína naozaj chce presadiť medzinárodné právo a imperatívy spravodlivosti a podpísaním eh, dohod eh, však sme ani neprepasti príležitosť, aby sme podporili riešenie dvoch štátov. Snažili sme rokovať aj s viacerými izraelskými vládami. Žiaľ, táto cesta viedla len k horšej a ďalšej fragmentácii a zhoršeniu každodenných podmienok a strate životov. Dámy a páni, napriek veľmi tvrdým podmienkam palestínsky ľud preukázal vysokú mieru odolnosti a silnú vôľu nielen prežiť, ale aj e, veriť v lepšiu budúcnosť e, a uvedomujem si, že e, obraz, ktoré vidíte z mojej krajiny, vás nechávajú na pochybnostiach, ale je tu množstvo palestínčanov, ktorým sa podarilo ukázať celému svetu, akú silu má nádej a pani Hanana bola, získala cenu najlepšej učiteľky e, sveta, pretože v, celé svoje presvedčenie venovala deťom, a deťom pretože tie sú našou budúcnosťou ďalšie e, e, cena za výnimočnosť. Baral Šarari má iba 18 rokov a pracuje v, re, v utečenskom tábore v Libanone, pričom mal schopnosť preukázať novú matematickú teóriu k multiplikačným procesom. A teória, ktorú objavil, bola otestovaná tromi matematikmi z Nemecka, Francúzska a Anglicka, bola potvrdená ako správna a Pára bol vymenovaný za najmladšieho vynimočnejšieho matematika vo svete. Takže predstavte si, že naši ľudia dokážu dosiahnuť takéto veci, pričom žijú v okupácii. Predstavte si tie horizonty, ktoré by mohli dosiahnuť, ak by mohli žiť v miery a stabilite, v ktorú si zaslúžia. Ale kým Izrael bude pokračovať s e, svojimi porešeniami a neriešením situácie dvoch štátov, tak e, nenajdu sa praktické riešenia. EU e už vyjadrila aj svoje námietky voči izraelským e, osídlovaniu, ale to nestačí. Vyzerá to tak, že Izrael je imunný voči takýmto slovám a vyjadreniam a tieto slova sa musia pretaviť do činnosti, preto Izrael si uvedomuje, že nemôže mať výhodu z tejto okupácie a vydávanie e, úsmernení, avšak e, mnohí využívajú práve tieto právne kroky na ďalšiu e, trestnú činnosť, ktorá súvisí s, s novým osídlovaním. Takže my na vás naliehame, aby ste ne podľahli provokačnému kurzu Izraelu my už nevoláme potom, aby pokračoval bojkot, my, pot, my voláme potom, aby sme oslobodili naše územia a budovanie, my sme proti budovaniu, alebo proti tomu o budovaní nových e, sídel. A jednoducho tým, že Izrael buduje ďalej, z, e, okupuje ďalšie územia, tak bráni e, hľadaniu alebo nastoleniu riešenia dvoch e, suverených štátov. 60 vlastne patrí i Palestíne, avšak vlády nielen podporujú takéto úsilia, ale E, ničia aj projekty, ktoré podporuje Európska únia. Sú tam aj školy, ktoré budovali humanitárne agentúry, aby sa e, splnili humanitárne potreby. Tieto humanitárne zásahy sú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a platia za to tí, ktorých e, vy zastupujete. A napriek tomu to Izrael neuznáva. Dámy a páni, palestínsky štát už e, dúfam, že e, bude oslobodený a ľudia z exilu sa budú môcť vrátiť. Chce sa stať, e, alebo chce vstúpiť do komunity slobodných zvrchovaných krajín. A vy máte tie nástroje, aj prostriedky, aj ochotu, aby sa to podarilo. My na vás naliehame, aby ste nás podporili v našom e, presvedčení využiť e, mierové prostriedky a medzinárodné právo, aby sme obec získali naše práva a aby sme pokračovali v prijímaní naozaj matateľných krokov v zabezpečení mierového riešenia dvoch štátov ak eh, medzinárodná vôľa bude, má byť ponechaná medzinárodná vôľa len v rukách jednej krajiny, a odpoveď určite by mala byť nie. Svet nesmie pokračovať eh, v tom, že bude len svetkom toho, ako E, si niekto uzurpuje moc a spôsobuje deštrukciu a utrpenie. Je tu s úlohou medzinárodného spoločenstva, aby zabezpečilo ochranu tým, ktorí už dosť trpeli. A my sme svedkami utrpenia našich e, e, ľudí, pričom vidíme, ako sa Izrael, Izrael porušuje medzinárodné právo. My nebudeme ticho a snažíme sa zabezpečiť zabezpečiť multilaterálne a riešenie dvoch štátov a aby sa zabezpečilo, alebo konečne došlo k vzniku suvereného palestinského štátu. My spolupracujeme úzko s našimi aj priateľmi e, v Francúzsku pri, pre organizácii Medzinárodnej konferencie pre Palestínu. Tá by mala byť základom budúcich rokovaní a parametre musia určiť jasnú časový harmonogram a všetky strany musia zabezpečiť to, že dojde k materializácii a splneniu riešenia dvoch štátov. A nemôžeme sa len však spoliehať iba na dobrú voľu izraelskej vlády, osobitne tej súčasnej, ktorá naozaj eh, len eh, pokračuje v osidlovaní medzinárodné um, spolupráce už uh, boli, alebo medzinárodné dohody už uh, pomohli vyriešeniu mnohých uh, vyriešení mnohých konfliktov a aj napríklad iránska dohoda je toho príkladom. Um, je treba vytvoriť medzinárodnú podpornú skupinu, ktorá tiež bola podporená aj v záveroch rady z 18. Um, januára 2016. A veríme, že takýto krok je dôležitý a nesie zo sebou jasný e, náznak e, serióznosti medzinárodného spoločenstva vstúpiť do takejto spolupráce. Dámy a páni, tu, ako sme sa dnes stretli, moji Eh, občania čelia európskej kampanii, ktorá je namierená voči ich existencii. Počas posledných dvoch rokov sme boli svedkami eskalácie eh, násilia zo strany osadníkov a izraelskej armády. Tí, ktorí mali pocit, že majú moc a môžu byť imunne napádať eh, mešity a podobne. A pre, preto vlastne palestínčania sú neustále pod e, neustálým e, hrozbou a necítia sa vonkoncom bezpečne ešte ani vo vlastnom dome. My sme sa dopracovali v takej situácii, kedy už medzinárodná ochrana jednoducho neexistuje a nemôžeme túto situáciu pokra- nechať pokračovať ďalej, pretože to bude eskalovať do absolútneho chaosu, ktorá sa úplne vymkne z rúk a nikto nevie, ako, aké budú dôsledky. Pamätáme si ešte to upálenie rodiny, ktorá bola opálená v svojom domove. E, útočníci sa určite cítili takí imunní, že pred troma dňami sa pokúsili upáliť aj jediného svetka tejto udalosti, tým, že podpálili jeho dom. Kým E, spal vnútri domu so svojou rodinou. Dámy a páni, v Palestíne máme dôležitú misiu, ktorú ste nám udelili vy z Európskeho parlamentu a som si istý, že ste vnímate túto situáciu z nových, nového pohľadu tie hrozy, ktoré my zažívame každý deň, sú také strašné, že nedá sa to pochopiť, kým sám človek to nezažije na vlastnej koži a preto je dôležité, aby ste nás navštevovali pravidelne a preto by som vás všetkých chcel pozvať, aby ste prišli do Palestíny. Um, aby ste videli pravdu na svoje vlastné oči, to je veľmi dôležité byť svetkom a byť schopný potom podľa toho konať. Milí priatelia, v závere by som chcel zopakovať to, čím som začal odsúdením týchto útokov a vyjadrením úplnej sústrasti všetkým obetiam. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Mr. Minister. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. E, ďakujem ešte raz za to, že ste tu za takýchto mimoriadných okolností. E, ospravedlňujem sa, že tu nie je toľko kolegov, koľko by tu boli, keby bol bežný deň. Každopádne tí, ktorí tu sú, tak by vám teraz položili otázky. Ako prvá dostane slovo pani Ana Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za to, že ste tu, za to, že ste odsudili tieto teroristické útoky. Zdá sa, že sa to stáva normálnou vecou, nielen v Európe, ale dvoje, vo vašej časti sveta. E, vaše slova sú veľmi dôležité, ale keď hovoríte o miery pre vašu krajinu, teda mier medzi palestíncami a Izraelcami, tak eh, je otázka, či sa nejakým spôsobom narúša ten narratív, ktorý eh, teroristi využívajú na verbovanie nových ľudí. Ide o, ide o spravodlivosť, rešpekt voči sebe, voči iným, záväzky, ktoré boli vykonané, a ja sa chcem spýtať, eh, čo nám ešte môžete povedať o tejto konferencii v, Karí- v Paríži? Nejde len o Paríž, ide o to, kde sa nachádza Európa. Ja si cením snahu francúzskej vlády, ale my nepotrebujeme len to, aby konala francúzska vláda, ale aby konala Európa. Aby sa E, ukončila, ukončil tento boj o oslobodenie okupovanej Palestíny. Čiže ja sa chcem spýtať, e, aké sú vaše očakávania od Európy. Tiež sa chcem spýtať, či mi viete povedať, e, ako vidia ľudia v Palestíne, jednota palestínskeho ľudu, ako vníma to, čo sa deje v Gáze, a záverom chcem sa spýtať, či viete ehm, nám povedať, aký, aké kroky vaša vláda podniká na boj proti tomu vnímaniu, ktoré ja mám pocit, že mladí vzdelaní palestinci čoraz viac ehm, preukazujú, teda, že upadajú do akejsi beznádeje zo stavu Palestíny a e, príležitosť využiť e, pravidlá izraelského štátu tak, aby sa podrilo riešenie, v ktorom by existovali dva, dva štáty. Takže ako vy vidíte riešenie situácie, keď jedna strana to vníma ako hranie svojej existencie, teda ako by mohlo vyzerať riešenie tak, aby sa mohlo, mohla ukončiť okupácia Palestíny, aby sa splnili medzinárodné záväzky voči palestínskemu štátu. Ďakujem veľmi pekne pani Gomeš, pani Junek i pán Jurek. Zajcer. Ďakujem pekne, pán minister. Táto vojna prakticky už trvá 70 rokov. Myslím si, že všetci, všetkým nám je veľmi ľúto aké dôsledky táto situácia s Izraelom prináša, ale treba riešiť príčiny tohto konfliktu. Chcel by som sa pripojiť tomu, čo teraz povedala na že Jednoducho vláda, národ si môže vybrať svoj vlastný, svoju vlastnú vládu, ale aj e, ostatné krajiny môžu mať právo vyhodnotiť e, dôsledok volieb na ich vlastnú e, krajinu. Chcel by som sa spýtať, že či my, vy vlastne máte kontrolu pod Palestínou, či, vla, či Hamas uznáva vlastne palestínsku vládu a aká je vôbec momentálna situácia s Hamasom. Ešte ďalšia otázka. Akým spôsobom by ste chceli vy zadefinovať e, stanovisko Palestíny voči Izraelu? Ako vnímate aj stanovisko iných krajín, ktoré doteraz ešte neuznali Izrael? Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Jurek. Now I give the floor to Madame. Ďakujem, pán Jurek. Teraz dostane slovo pani Cakorav. Ďakujem. Pán um, Al-Maliki. Ja som v roku 1993 uh, navštívila Palestínu a v Gaze v 1996 bolo zasadnutie palestínskeho zhromaždenia a Izrael stále neuznal palestínsky štát ani len jeho hranica. Minulý mesiac som dostala otázku, alebo teda zaslala som otázku tým, ktorý sa to týka. Izrael totiž naďalej anektuje e, územia, palestínske územia. Nedávno to boli územia pri Jordáne, Pán Netanyahu tiež e, vydal nejaké vyjadrenia k tejto situácii. A hovoril napríklad o tom, že boli ehm, zbúrané aj niektoré budovy financované Európskou úniou, pretože údajne nemali stavné povolenie. A my e, vlastne teraz veľmi citlivo vnímame označovanie produktov z týchto osád. Ak si vypočujete pani Mogherini, tak nie je podpora nejakého bojkotu. To je rozhodnutie, ktoré si budú musieť robiť konkrétne krajiny. Moja otázka je, kam to vedie, alebo čo to pre nás znamená, vzhľadom k tomu faktu, že členské štáty majú v tejto oblasti svoje vlastné priority a výhrady, teda výsady a čo konkrétne žiadate od Európskej únie. Teda nechcem, aby to bolo len pokrytectvo a prázdne slova. Madame Sakora. Ďakujem vám, pani Sakora. A teraz zostáva slovo pán Bochner. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie unter dies Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste prišiel medzi nás e, tu aj za týchto podmienok. Takisto by som chcel poďakovať za vašu priateľské, priateľské pozvanie. Boli sme u vás už minulého roku a naozaj sme, sme sa, si mohli užiť vašu pozornosť. Chcel by som povedať, že existujú určité mediálne správy, že došlo k e, novým stretom medzi e, Hamasom a e, v Dohe. A Viete si predstaviť, že by došlo k určitému procesu mieromilovnému v tomto regióne. A E, ďalšia druhá otázka sa týka, e, keďže e, došlo k dohode s Izraelom o leteckej doprave, pritom došlo k chybe, že nebola do tejto zmluvy zahrnutá Palestína a tak ako by sme si to boli želali, mohli by ste sa k tomu vyjadriť, môžete aj tam poskytnúť určité rady, ako by sme mali možno postupovať ďalej. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear Mr. Minister. Ďakujem pekne, e, pán predseda, pán minister. Opäť e, vás tu rád vidím. Ja som tiež prišiel z Jeruzalému a z Ramalach, tam som bol minulý týždeň. A mám na vás dve otázky. Spomenuli ste francúzsku iniciatívu, niektorí kolegovia sa už pýtali na to, ako vnímate hmm, tie ďalšie kroky Mám dve konkrétne otázky. Poprvé, aká je možnosť, že budeme mať v Ramalách vládu národnej jednoty pre všetkých palestínčanov, ktorá by buď mala pod kontrolou aj pásmo Gazi a potom e, navštieva Hamasu v Kahire rokovania s egyptskou vládou. K tomu by ste mohli niečo povedať? Ďakujem. Mr. Bostináro, Mr. Litz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ďakujem pekne za to, že ste medzi nás prišli. Aj dnešný ešte raz začnem kvôli tlmočeniu, takže ďakujem pekne, že ste medzi tým za nás prišli. Aj tu v Bruseli sa ukazuje, aká dôl, akú hodnotu má sloboda a mier. A dnes eh, sa toto mesto je hlboko dotknuté útokmi a sme úplne v šoku, pritom vlastne vy zažívate útoky celé roky dennodenne. Je dôležité, aby sme vás posilnili a aby ste naozaj mohli dosiahnuť určitú národnú jednotu a mohli mať politiku pre všetkých palestínčanov. Máme informácie, že došlo k určitému vývoju vo vzťahu ku Fatahu a bolo by dobre, keby ste nám trošku o tom mohli niečo povedať. Ďakujem pekne. Kolega Lic, eh, kolega Kouzo. Kouzo, tak môj. Gracias. Ďakujem pekne, teraz kolega Kouzo. Ďakujem a vítajte medzi nami, pán minister. Chcem v prvom rade povedať, že na Španielsku je údel palestinského ľudu veľmi dôležitá téma. A mám dve otázky. Pokiaľ ide o z, e, o únos ale mladých ľudí e, z Palestíny zo strany Izraela. To je veľký e, problém. Hovoril e, o tom aj minister pre zahraničné veci z Izraela. Rozprávali sme sa o, ňom, o tom s ním ale nepovedal nám k tomu to, čo sme chceli počuť. Častokrát títo ľudia sú administratívnych dôvodov e, väznení, vlastne nesie na to ani, sú na to ani vhodné právne e, podmienky. A potom, keďže vidím, e, ako sú zablokované tie e, konverzácie, e, aby vznikol palestinský štát mieromilným spôsobom, tak ako vnímate tie stratégie, ktoré to, túto blokovaciu situáciu e, chcú nejakým spôsobom narušiť? E, keďže sa momentálne nič nerobí e, s týmto konfliktom, ktorý v skutočnosti je kľúčový pre všetky ostatné konflikty na Blízkom východe. Ďakujem. Thank you. The last uh, speaker is Madame Ďakujem pekne, posledný rečník. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Najprv chcela by som sa ministrovi poďakovať za všetko, čo e, povedal Ja keď som bola vedúca francúzskej diplomácie, tak bola som aj v Gaze, aj v Ramala pred 5 rokmi a vtedy, keď sme diskutovali nielen s politickými e, predstaviteľmi, ale aj s bežnými obyvateľmi, keď som tam teda chodila hore dole, tak na jednej strane boli tam ľudia, ktorí túžili po miery, po zmierení, ktorí hovorili o tom, e, čo sa stalo dakedy, pred rokmi možno. boli, e, respektíve takto e, spomínali si, ako to bolo dakedy, keď dokonca palestinčania oslavovali napríklad aj izraelské sviatky, alebo dokonca izraelčania chodili dokonca aj do pásma Gazy, keď boli zase moslimské sviatky a navzájom takto zdieľali svoj život a nebola tam možno veľká nádej, ale aspoň túžba vrátiť sa do takéhoto času. A potom na druhej strane mali sme pocit, že politici, politici v tých štátoch e, naopak e, ako keby neboli schopní tie riešenia nájsť. Takže chcem sa spýtať e, tri veci. Jedna už bola spomenutá, schopnosť jednoty palestínčanov. Eh, pokiaľ ide o prípravu rokovaní. Chcem sa spýtať, či v rámci politických predstaviteľov eh, vidíte eh, skutočnú vôľu. A potom druhá otázka. Viem, že všetko asi nemôžete otvorene povedať, ale aké sú vaše negociačné rámce, povedzme, eh, odkiaľ, odkiaľ pokiaľ eh, vo vašej predstave sa dá rokovať o týchto veciach. A potom eh, ďalšia otázka, o ktorej sa relatívne malo hovorí, chcela by som vedieť, aká je úloha palestínčanov, ktorí nežijú na území Palestíny, ale ktorí sa nachádzajú na e, susedných územiach alebo územiach susedných štátov. Majú nejakú úlohu, majú e, istú úlohu voči tým krajinám, v ktorých sa nachádzajú, teda to je napríklad Jordánsko, Libanon, ďalšie krajiny a aká je ich pozícia, pokiaľ ide o rokovania, či sú potrebné a prípadne aké sú teda aj tam marže rokovania, pokiaľ e, sa o tom dá hovoriť nejaké mantinely. Ďakujem pekne. Mr. Minister, the floor is yours. Pán minister, máte slovo vy. Ďakujem veľmi pekne. K pani Gomez. Ja som nikdy nepočul a poprosím vás, aby ste mi to potvrdili. Ja som nepočul ani o jednom prípade, keď by Izrael povedal, že um, chce, aby Európa zohrávala nejakú úlohu v e, mierovom procese. Izrael to nikdy nepovedal. Izrael takisto nikdy nepovedal otvorene a na rovinu, že e, by vítal nejakú rolu v e, Európskej únie v tom mierovom procese. Ale Izrael stále vyhlasuje jednu vec a to, nesmiete urobiť toto, pretože ináč prídete akúkoľvek šancu zohrávať nejakú úlohu. Lenže vy ste neboli nikdy vyzvaní, aby ste e, zohrávali nejakú úlohu. Izrael vždy vetoval európsku úlohu v izraelsko-palestinských rokovaniach. Izrael jednoducho vetuje tieto snahy a ja e, chcem, aby Izrael na toto povedal, že nie. Ja ho teraz vyzývam, pretože my sme tí, ktorí e, sa spoliehajú na Európsku úniu a vítame vaše, e, vaše zapojenie, vašu úlohu, pretože vieme, že v minulosti úroveň zohrávala pozitívnu, e, pozitívnu úlohu v procese, mierovom procese a nechceme, aby Európa, Európa bola len platcom, ale aj hráčom, aby zohrávala úlohu, aby sa chopila činnosti. A v minulosti nám bolo jasné, že Európa má ochotu sa zapojiť, pretože my sme prakticky na zadnom dvorčeku Európy a čokoľvek sa stane v Izraeli a Palestíne, tak ovplyvňuje Európu priamo alebo nepriamo. A preto áno, my chápeme a áno, podporujeme, áno, akceptujeme, áno, e, e, podporujeme ešte raz e, európsku úlohu v tomto mierovom procese. My vždy tlačíme na to, aby E, Európa sa zapojila do mierového procesu, Izrael presne naopak sa snaží Európu vylúčiť z toho mierového procesu. A vždy, vždy sa to snažila. Teraz e, zoberme tú francúzsku iniciatívu ako príklad. Okamžite a bez akéhokoľvek váhania sme povedali áno. Prečo? Z dvoch jednoduchých dôvodov. Poprvé, pretože francúzska iniciatíva prichádza dva roky po e, zlyhaní pokusu Johna Kerryho vyrokovať medzi Izraelom a Palestínom nejaký, nejaký výsledok. To bolo, to bolo v marci 2014, odvtedy sa nič nestalo. Dva roky, dva roky bez akékoľvek iniciatívy na podporu mieru medzi Izraelom a Palestínom. Francúzsko malo odvahu povedať áno, e, my ako Francúzsko budeme sledovať e, túto regionálnu situáciu, pretože nás to ovplyvňuje. Nás, Francúzsko, nás, Európu, nás, svet. To je veľmi odvážne. E, a preto sme na francúzsku iniciatívu povedali áno, aj, aj napriek tomu, že francúzska iniciatíva e, má stále nedostatky alebo je, je treba dotiahnuť niektoré veci. A preto by sme chceli lobby, vyvíjať lobbying voči ostatným krajinám, e, prezident, voči prezidentovi Meritúru, voči, prezident, voči e, Japonsku, Koreji a ostatným krajinám, ktoré chceli byť prizvané. Indonézia napríklad povedala, že by sa chcela zapojiť. Toľko krajín ukazuje veľký záujem o túto francúzskú iniciatívu, pretože je to jediná iniciatíva v, v okolí, jediná, ktorá, ktorú niekto vyvinul. Ak francúzska iniciatíva zlyha, čo sa stane? Kam ideme potom? Kam, kam sa budeme uberať? je veľmi, je to, toto je veľmi nebezpečný svet a preto podporujeme francúzsku iniciatívu a môžem povedať len to, že Izrael nereaguje, ale klade podmienky, neustále kladie podmienky a čakáme samozrejme aj na Američanov. Videli sme, zada, teda, videli sme sa s e, Johnom Kerrym pred tromi týždňami v Amáne, hovorili sme o postoji Ameriky a No, on, mi, on nám povedal, že áno, počul o tej francúzskej iniciatíve, skúmajú. Takže pre nás je to e, veľmi dôležité. A, a chceli by sme, aby bola Európa zapojená do e, mierového procesu. A preto je veľmi dôležité, aby ten, táto mierová iniciatíva Európy bola podporená zo všetkých e, možných strán. No a teraz e, francúzskej iniciatíve, kde sa teraz nachádza, v akom je momentálne stave. My sme sa stretli aj s francúzským ministrom zahraničných vecí v, na platforme arabského kvarteta ministrov zahraničných vecí pred dvomi týždňami v Káhire. E, to bolo ešte tento mesiac. Stretol sa s nami, teda e, s, s ministrom Jordánska, Palestíny e, a tak ďalej, proste ďalšími ľuďmi. Vysvetlil nám tú francúzsku iniciatívu a my sme zase vyjadrili podporu tejto francúzskej iniciatívy a povedali sme ako rabi, že túto iniciatívu budeme podporovať. Ja som sa stretol tiež s osobitným vyslancom francúzskej vlády k tejto veci v Ramaláhu. Povedal, že sa stretol s Izraelcami, povedal, že sa stretol s mojim prezidentom prezidentom Mahmudom som potom išiel do, som potom išiel do Washingtonu, New Yorku a e, my čakáme z francúzskej strany spätnú väzbu e, čo sa tam vlastne dozvedel od tých rôznych partnerov vo Washingtone a inde a mm, chceme naozaj vedieť, čo sa bude diať a my tu teraz e, sa dávame k dispozícii ako ministerstvo, vláda, ako krajina. Budeme podporovať francúzsku iniciatívu, budeme, ju, e, budeme sa snažiť e, o výsledok, ktorý táto myšlienka by mohla priniesť. A otázka je, čo by e, tá francúzska iniciatíva vlastne mala reflektovať. Sú tam reflektované dôležité hodnoty, za ktoré bojujeme. V prvom rade, ako, e, ako obhajiť e, to riešenie na báze dvoch štátov. Toto riešenie na báze dvoch štátov je ohrozované, a dokonca, ako možno aj viete, britský premiér Cameron povedal, že, povedal, že možnosť, alebo tá cesta k dvojštátnemu riešeniu eroduje a dvere sa zatvárajú. A to je veľmi jasné. To je ďalšia výzva, ktorú by som... Spýtajte sa, na ktorú by som chcel upozorniť. Spýtajte sa Netanyahu, či podporuje toto riešenie dvoch štátov. Nie, samozrejme. Práve naopak. Všetky jeho skutky v praxi, všetky jeho politiky, rozhodnutia, implementácie, ktoré sa dejú v teréne priamo e, v tom regióne, tak e, odporujú akékoľvek myšlienke riešenia na báze dvoch štátov. Ak si, ak si pripomeniete vyhlásenia ministrov e, v súčasnej koaličnej izraelskej vláde, všetci títo ministri verejne sú proti tomuto riešeniu na báze dvoch štátov. Píšu články, objavuje sa dokonca v New York Times, Nuftali Bennett a ostatní, ktorí jasne proste sa vyjadrujú proti tomuto riešeniu na báze dvoch štátov, pracujú proti tomuto riešeniu. Takže ak e, izraelská vláda e, len e, projektuje názor izraelského národa, tak s kým máme hovoriť? Ak izraelská vláda hovorí proti tomuto riešeniu na báze dvoch štátov, tak, tak čo, vlastne, čo vlastne teraz budeme robiť? To je ten hlavný problém. Aké ďalšie riešenie sa ponúka? My vidíme v tej francúzskej iniciatíve možnosť e, zachovať e, toto riešenie na báze dvoch štátov ako možnosť, ako alternatívu. Je to, to, toto je práve dôležité. Vo, e, vo svete panuje konsenzus o tom, ako riešiť problém Palestíny a e, panuje konsenzus, že by to malo byť riešené na báze dvoch štátov a pritom toto riešenie sa tu naozaj eroduje a otázka je, e, čo s tým je pre nás teraz najdôležitejšie, aby sme pracovali na zachovaní tohto riešenia na stole, pretože ak sa tie dvere budú zatvárajú, tak čo nám zostane z tohto riešenia? Je to naozaj to, čo chceme? Chceme, aby sa stratilo toto riešenie? E, nie, pretože ak bude jeden štát a v ňom dva národy, tak to bude apartheid. E, Ani my ako palestinci nežiadame e, nejaký národný štát, chceme e, mať štát kvôli tomu, aby sme s Izraelcami žili bok po boku v miery a bezpečí. Čiže poprosím vás, aby ste nás, nám pomohli zachovať a rozvíjať to riešenie na báze dvoch štátov. Je to aj vaša bitka, nielen naša, lebo v konečnom dôsledku druhou možnosťou je jeden štát s dvomi národnosťami alebo dvomi národmi a potom sú dve možnosti, čo sa bude diať. Buď demokratická cesta, alebo nedemokratická cesta. Demokratická cesta by bola taká, že všetci, všetky osoby, všetci budú podľa zákona a pred zákonom rovní, si rovní. A demograficky o dva či tri roky budeme my väčšinou, budú palestínci v tomto štáte väčšinou. Hej? V demokratickom dvojnárodnostnom štáte o pár rokov budeme my väčšinou. Druhá možnosť je nedemokratická a to je apartheid, teda Izrael e, bude naďalej trvať na tom, že palestínci sú takí e, občania druhej e, kategórie a e, to je, to je systém apartheid jednoducho Ned- nemôžeme akceptovať trest, to je myslím každému zrejme. Čiže prečo e, sa púšťa do novej bitky? Bojujeme e, pre ciele, ktoré už máme vytýčené, sú jasné ale a pre nás je veľmi, naozaj veľmi dôležité a myslím, že to prospeje aj Izraelcom. No a e, čo je vlastne najdôležitejšie? Najdôležitejšie je hovoriť o konflikte. E, rozhovory o harmonograme okupácie, ukončenia okupácie, ktorá trvá 40-50 rokov, tie sa zaoberajú e, detailami, ako sú konkrétne hranice a e, konečným riešením, čo by mala byť, malo byť spoložitie Izraelcov a Palestíncov. A preto francúzska iniciatíva sa snaží premietnúť do reality tieto ciele a je dôležité, aby sme sa všetci snažili, aby francúzska iniciatíva sa presadila, aby fungovala a mali by sme sa snažiť, aby neskrachovala, pretože ak skrachuje, tak sme skončili všetci. A alternatívy sú o mnoho horšie. E, ISIL a ISIS čakajú, čakajú na to, že zlyháme e, a sú Izraelci aj oficiálne a neoficiálne kolaborujú s ISILom na tom, aby e, francúzska iniciatíva e, neprešla. Tam vidíte to prepojenia, to je veľmi nebezpečné. Takže palestínci, ktorí naozaj e, z tej beznádeje si berú životy, idú na kontrolný bod izraelskej armády. Tam som chcel zastreliť. Podľa štatistiky doteraz od začiatku tejto iniciatívy teda mm, útoky na e, izraelských vojakov nožmi, tak e, bolo zabitých 200 palestínčanov, 80% z nich boli mladí ľudia od 12 do, 20, od, do 21 rokov, 12 až 21 rokov. A 80% týchto incidentov alebo útokov sa udialo eh, na izraelských vojenských eh, kontrolných bodoch. Čiže nie v Izraeli, nie v Izraeli, pozor, ale na palestínskom území. A môžeme si položiť otázku, aké riešenie tu je? Čo tam, a čo tam hlavne robia tí izraelskí vojaci? Prečo Izraelci majú svojich vojakov na kontrolných bodoch vnútri palestínskeho, eh, vnútri palestínskeho priestoru. Čo tam vlastne ten izraelský vojak robí? Prečo izraelský civil zvaný osadník, ktorý sa pohybuje peši autom alebo inak eh, eh, na území západného brehu Jordánu, čo tam vlastne robí? Takže áno, ten 12-ročný chlapec, ktorý, ktorý to vidí, tak samozrejme jednoducho z úplnej beznádeje, sklamania, e, nevidí vlastne žiadnu budúcnosť, nevidí, nevidí možno, že by to utrpenie a nekooperácie, že by to boli prerušené a že by sa začalo normálne žiť, tak e, jednoducho potom samozrejme ide a napadne, napadne vojaka, ozbrojen, pozubí ozbrojeného vojaka na tom kontrolnom bode, sám tam ide, proste malý chlapec vybehne proti ním a vie, že, on vie, že pácha samovraždu, pretože mu je jasné, že s tým nožom nič nespôsobí, ale zabije skôr seba, než by ohrozil iných. A otázka je, aké sú možnosti, že toto prežije takýto útok. Žiadne, nulové. Tá možnosť je nulová. Takže 12-ročné dieťa to urobia. viete si predstaviť, e, prečo to ten 12-ročný chlapec urobí? Jednoducho, dá sa povedať, že nevie zatiaľ nič o živote a dosiahne tak skoro dospie k záveru, že život e, za takýchto okolností nemá žiadny zmysel a ten svoj život jednoducho položí. Ja to samozrejme nepodporujem, takéto správanie nepodporujem, ale snažím sa chápať, čo sa deje e, v týchto ľuďoch a um, tí Izraelci je ich veľa. E, dobre, sú tam Mm, sú tam vojaci, fajn, ale aj mnoho Izraelcov sa snaží pochopiť, čo sa vlastne deje, profesori, lekári. Ja si myslím, že hlavným problémom je okupácia. Ak sa zbavíme okupácie, ak pomôžeme Izraelu e, ukončiť tú hrozbu okupácie, tak Izrael sám bude môcť žiť o mnoho lepšie. Jednoducho sa stratí hrozba a dokáže prežiť tú situáciu a dokáže prosperovať. Prosperovať medzi susedmi a medzi priateľmi a dokáže dokáže koexistovať a presne o toto nám ide. A ja chcem sa spýtať teda na, na tú otázku, aká je vaša teda moja definícia súčasnej situácie. Dobre, od 93. pracujeme s izraelským štátom eh, snažíme sa aj v bezpečnostnej oblasti pracovať a dodnes sme podpísali viac ako 20 dohôd. Podpísali sme viac ako 20 dohod a splnili sme svoje záväzky vyplývajúce z týchto dohod a jediné, čo chceme od Izraelu, nič, vlastne nechceme nič. Jediné, čo chceme, je, aby Izrael sa stiahol z eh, území, ktoré eh, začalo kupovať v roku 1967, západ, to je západný breh, eh, Jeruzalem, Gaza. A potom bude podpísaná mierová dohoda. My sme ochotní koexistovať, e, spolupracovať úzko s štátom Izrael. Nemáme s tým problém. E, my uznávame štát Izrael a naďalej ho budeme uznávať. Ale Izrael bude musieť uznať aj nás. A bude musieť uznať právo, e, právo palestínčanov na vlastnú nezávislosť, lebo dovtedy tu nebude rovnosť. E, my sme podpísali mnoho zmluv, ale ako, e, ako máme situáciu vnímať do budúcnosti, keď Izrael to porušuje alebo nechce e, pristúpiť na podmienky. A my sme hovorili aj s pani Mogherini a s ostatnými. My žiadame len to, aby Izrael uznal aby rešpektoval svoj podiel na tých dohodách, ktoré už podpísal a ak nie je ochota na strane Izraelu urobiť nejaký krok smerom k dvojštátnemu riešeniu, teda v rokovaniach, fajn, necháme túto otázku ležať stranou a hovorme o implementáciu a o, hovorme o implementácii a rešpektovaní dohod, ktoré už boli podpísané medzi Palestínou a Izraelom. A potrebujeme e, tretiu stranu, potrebujeme vás, ale a potrebujeme teda um, skúmať, kto svoje dohody plní a kto ich nerešpektuje. Toto je veľmi dôležité. My sme tí, ktorí podporujú túto iniciatívu, mierovú iniciatívu. A čo tá in- mierová iniciatíva hovorí? Keď sa Izrael stiahne z území, ktoré začalo kopať v roku 1967, či už ide o sírske, golandské výšiny, palestínske územia alebo libanonské územia, tak všetci Arabi kolektívne budú pristúpe k normalizácii vzťahov s Izraelom, vytvoria e, diplomatické vzťahy. My, palestínci, nie Izraelci, ale my sme tí, ktorí e, podporujú mierové iniciatívy. Všade dokonca aj vnútri Izraela podporujú mierové iniciatívy. Takže veľmi dôležité aby sme povedali, áno, sme, e, chceme e, vytvoriť normálne vzťahy so štátom Izrael, ktorý uznávame a dúfam, že to Izrael e, pochopí a vráti nám to rovnakou mierou. Áno, máme problém. Máme problém so situáciou v Gaze. Ja sám v rámci vlády Národného konsenzu som išiel do Gazy ako minister zahraničných vecí, ako súčasť delegácie ministrov pod vedením premiéra a e, máme e, úradok, máme, máme e, samozrejme pobočky alebo kancelárie v Gaze, spolupracujeme s Gazami, ale musím povedať, že problémy nie sú zatiaľ vyriešené aj kvôli tomu zasahovaniu rôznych faktorov, vonkajších faktorov, nie len vnútorných, ale aj vonkajších faktorov. Ak problémy sa začnú riešiť, tak sa môžu vyriešiť, ale keď sa ani nezačnú riešiť, tak je to problém. A ak budeme brániť Hamasu vnímať veci z čiste palestínskeho hľadiska, tak to je problém. To je problém. Čiže my žiadame vládu, Izraelu, aby prestala zasahovať do palestinských vecí. Palestínci si to vedia vyriešiť sami. Veľmi, veľmi rýchlo vieme vyriešiť problémy, vieme ich e, napraviť a vieme vytvoriť e, e, mierový štát. A v Dohe boli dve kola rokovaní, teraz hovorí o treťom. Niektorí z nás e, sa snažia teraz zistiť, či je nejaká možnosť e, preklenúť, prekonať tie problémy a dohodnúť sa na vláde národnej jednoty. Prezident, môj prezident Mahmoud Abbas veľmi jasne hovoril, že, e, že my budeme musieť rokovať o niekoľkých veciach. V prvom rade o vláde národnej jednoty a po druhé Eh, definovať eh, termín volieb, tak prezidentských ako aj parlamentných, pretože potrebujeme obnoviť legitimitu našich vodcov cez eh, demokratické procesy, voľby. My, my v to veríme a môj prezident trvá od začiatku, od prvého dňa na tom, že musíme pristúpiť k voľbám. Nebojí sa demokracie, nebojí sa volie, pretože povedal sám, a to je to je veľmi zvláštne možno na blízko východného lídra. Povedal, že nebude e, kandidovať, že jednoducho odíde a umožní novým lídrom, aby nastúpili. To je veľmi dôležité, mali by sme to podporovať, mali by sme dať priestor a moc takýmto lídrom, nie ich oslabovať. A je to určite, je to, je to teda veľmi dôležité. Ale e, my sme, my posledných 10 rokov, odkedy Netanyahu prišiel e, do vlády v Izraeli, tak čo vlastne robíme? Oslabujeme prezidenta Abasa a e, keď, kým hovorí o rokovaniach Netanyahu, kým hovorí o ukončení násilia, tak e, Izraelci sa toho snažia oslabiť, teda Mahmoud Abbas sa snažia oslabiť a takéto volanie po rakov rokovaniach je nezmyselné, alebo nemá, nepriniesie žiadne ovocie. Takže my pomáhame extrémistom takýmto spôsobom a oni volajú po ďalšom násilí a, a vojenskej konfrontácii. Ľud? Tu? OK, okay. When we talk about settlements, settlements... Eh... Osady. Osady to je taký podnik, respektíve tá osadnická politika, to nie je iba konfiškácia nejakej, nejakého územia, nie je to iba budovanie tých osad, ale nejakých jednotiek eh, ubytovacích pre tých osadníkov. To je kolektívna politika, kde oni konfiškujú pozemky pôvodným majiteľom a namiesto týchto ľudí tam dovážajú osadníkov zvonku. Už to samotné je nedodržanie ženského dohovoru a medzinárodného práva. A pokiaľ teda o osadníkoch hovoríme, hovoríme o celom projekte. Ten, ktorý e, to vymyslel, ktorý to realizuje, ktorý to ochraňuje, ktorý prijíma legislatívu v tomto duchu, ktorý tých ľudí podporuje a tak ďalej. To všetko je súčasť jedného veľkého podniku, jedného veľkého projektu. Ak by boli v súlade, a teda ak je to nezákonné z hľadiska E, medzinárodného práva, tak aj tí osadníci sú nezákonní a výrobky stade sú tiež nezákonné. Pokiaľ celá tá osada je nezákonná, tak všetko, čo stade vychádza, je predsa nezákonné vrátanie výrobkov. Tu hovoríme o označovaní výrobkov z týchto osad. Nie, že by sme ich zakázali, iba označili aspoň, aby ľudia si to uvedomovali, aby európsky spotrebotelia si to uvedomovali. A to je podľa mňa e, veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, čo kupujú, čo e, konzumujú. Toto je porušovanie medzinárodného práva. Yes, uh, uh, we, we used to be so we used to have uh, open... kedy sme mali otvorené hranice, mali sme mobilitu e, medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, kedysi v minulosti, už to je dosť dávno, a možnosti e, opäť sa k tomu vrátiť e, existovali. Ale keď začali toto rušiť, obmedzovať e, mobilitu palestínčanov, stavať stovky tých checkpointov, a roadblokov v palestinských, na palestinských územiach a e, keď začali nútiť nosiť so sebou také povolenky, aby sme sa mohli e, pohybovať. Toto je izraelská povolenka vojenská, ktorá nám umožňuje chodiť z jedného miesta na druhé miesto. Pokiaľ takúto povolenku nemáte, tak nemôžete. Tu je moje meno, fotka a je tu napísané, o ktorej hodine môžem e, kade kam chodiť. To je naozaj apartheid, ale to, čo hovoríme my, je, že sa chceme vrátiť k situácii, kde môžeme koexistovať s Izraelčanmi, ale koexistovať v rámci rovnakých podmienok, kde budeme my slobodní, tak ako sú oni slobodní, kde, si, e, kde môžeme sa pohybovať tak, ako oni sa môžu pohybovať. Nie, že sú cesty pre nich a iné cesty e, pre nás. Že oni majú nejaké exkluzívne cesty a iné e, cesty sú pre nás, alebo autobusy, jedni pre nich, jedni pre nás. A to mi pripomína situáciu v Južnej Afrike e, pred e, pár desaťročiami a my sa do tejto situácie nechceme vrátiť. Čiže je veľmi dôležité, aby Izraelčania samotní, ak chcú tento problém odstrániť, tak musia tú samotnú okupáciu odstrániť. Čo okupácia prináša? Nenávisť, a ďalšiu nenávisť a ďalšie násilie. To je zle. Čiže ak za to môže jeden človek, tak je to okupácia ako taká. Teda neho, ne, neho, nevidím jedného človeka konkrétneho, ale celý systém. Ten systém nás ničí. A keď hovorím nás, tak aj nás, palestínčanov, aj Izraelčanov, všetkých nás e, ničí. A musíme na tom pracovať spoločne, aby sme ochránili budúcnosť tým, že sa budeme snažiť e, tú okupáciu ostane, pretože nám podkopáva možnosti e, spoluexistencie a mieru medzi nami a Izraelčanmi. Ďakujem pekne, pán minister, za vaše závery a ďakujem za to, čo ste s, povedali, aj pokiaľ ide o ten mierový proces na Blízkom východe, aj pokiaľ ide o tú francúzskú iniciatívu. A ďakujem pekne za všetko, čo ste teda e, odprezentovali ešte. Pán Borgecio, vy ste prišli trošku neskoro, už tu pomaly končíme, tak e, neviem. E, 30 sekúnd, ja potrebujem iba 30 sekúnd. Iba chcem pána ministra medzi nami privítať a chcem povedať, že je hrozné, že on sem prišiel ospravedlňovať intifádu. intifádu nožov a túto krvavú veľkú noc, ktorú e, ISIS dáva kresťanom e, v hlavnom meste Európy e, v Bruseli. Mr. and uh, I would like to uh, announce that, that on the, the next meeting of AFED will... Dobre, ďakujem pekne. Čiže 4. apríla máme ďalšie stretnutie AFED, tu po obede už uh, stretnutie nebude. Ďakujem pekne.